to e, zabúdať. E, tento regulačný rámec nám poskytuje práve toto. Ďakujem, pani Del Castillo. Diskusia sa týmto končí. Je mi e, ľúto, že sme tu mali určité technické nedostatky dnes ráno. Teraz už odovzdávam slovo predsedovi parlamentu Martinovi Šulcovi. der tagesordnung folgt die erklärungen des europäischen rates und der kommission Nasleduje prednostná rozprava závery zo zasadnutia Európskej rady z 15. oktobra 2015, najmä o financovaní medzinárodných fondov a zo zasadnutia lídrov o západobalkánskej trase z 25. októbra 2015 a ide aj o prípravu samitu vo Valete 11. a 12. novembra. Vážené kolegyne a kolegovia, v nedelu ako e, predseda e, parlamentu e, som reflektoval na pozvanie predsedu komisie Junckera zúčastniť sa teda zasadnutia šéfov štátov a vlád pokiaľ ide o zasadnutie lídrov západu balkánskej trasy 25. oktobra. E, pán Juncker zvolal e, teda e, všetkých, aby sa rozhodlo o operatívnych krokoch, ktoré treba čo najrychlejšie prijať. Prezident Tusk a ja sme sa teraz zúčastnili tohto zasadnutia, ale nám nielen teda odhľadnúť od týchto e, stretnutí, mali by sme sa aj my e, snažiť hľadať e, trvalodržateľné odpovede na krízu utečencov a preto je dôležité, aby sme dnes tu diskutovali o výsledkoch týchto rôznych stretnutí. Dámy a páni, v nedelu relatívne brutálne vyvstalo, že e, situácia na Západnom Balkáne e, predstavuje naozaj e, veľké obavy pre nás, aj politicky. Desiatky tisíc utečencov sa nachádza na ceste, nemajú žiadnu strechu nad hlavou, mrznú, hladnú, hľadujú, moknú. A o chvíľku začne zima a naozaj nám tu hrozí humanitárna katastrofa, ako eh, povedal pán Juncker. Preto si myslím, že 17-bodový eh, plán, ktorý sa zrodil predvčerom nad, eh, v skorých ranných hodinách, sa musí čo najrychlejšie zrealizovať. Napriek tomu, ako všetci zúčastnení, som s veľkými obávami opustil to stretnutie predvčerom Atmosféra e, na zasadnutí bola e, naozaj e, z časti strašidelná. Mám nepríjemný pocit aj po tomto zasadnutí, že tu zazneli sluby, ktoré následne sa nezrealizujú. Ak vlády, či už pravicové alebo ľavicové, E, považujú národný e, egoizmu za dôležitejšie než spoločné riešenia, tak potom e, trpia dve strany utečenci a súdržnosť v Európskej únii. Slovo teraz dostane pán Donald Tusk, predseda Európskej rady. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu, pred tým, než došlo k briefingu Európskej rady 15. oktobra a potom ďalších krokov, ktoré budeme riešiť, by som chcel povedať následovné. Kríza či výzva, ktorej všetci v rámci Európskej únie čelíme, je zrejme najväčšou výzvou ktorú sme videli za posledné desaťročia. Nepochybujem o tom, že táto výzva má potenciál zmeniť Európsku úniu, ktorú sme vybudovali. Má potenciál dokonca zlikvidovať výsledky ako napríklad e, voľný pohyb cez hranice šengenských krajín. A čo ešte nebezpečnejšie, má potenciál naozaj e, ohroziť európsku politickú scénu. A to nie sú vôbec zmeny k lepšiemu. Sú to mimoriadne časy, ktoré si vyžadujú mimoriadne opatrenia, mimoriadne obete a mimoriadnu solidaritu. Ja ako predseda Európskej rady a domnievam sa, že aj väčšina z nás to vníma ako naozaj zásadnú vec e, zabezpečiť, že jednota členských štátov a európskych inštitúcií zostane prepojená, pretože spolu tú krízu vyriešiť môžeme. Inak si ani nechcem predstaviť, ako by to vyzeralo. Už od začiatku tejto krízy som zdôrazňoval dôležitosť ochrany našich e, vonkajších hraníc. V tejto chvíli sme sa ešte nedohodli na tom, ako to urobiť, pokiaľ ide o operatívne opatrenia, avšak minimálne sme sa zhodli na tom, že e, prioritou bude ochrana externých hraníc únie. Na nešťastie sa, tý, sa tá situácia sa bude ďalej zhoršovať, ako som aj varoval e, kolegov poslancov, keď som tu bol naposledy. nová vlna utečencov z Alepa či z regiónov, ktorí bombardovali Rusy, to budú stoky tisícov nových utečencov a to len za pár dní, ktorí sem prídu. Vážení poslanci, vážené poslankyne, počas poslednej rády nám hlavy štátu informovali o dohode s Tureckom, pokiaľ ide o oblasť migrácie, tak tu sa chcem osobne poďakovať podpredsedovi Timormansovi z komisie, ktorý toto riešil a ktorý ťažko pracoval na technických eh, podrobnostiach dohody. A chcel by som zdôrazniť, že dohoda s Tureckom bude dávať zmysel iba pokiaľ pomôže pozrieť migračné toky do Európy. Táto spolupráca nebude jednoduchá a nemali by sme si robiť ilúzie, že akákoľvek tretia krajina vrátane Turecka by mohla nás nahradiť, pokiaľ ide o ochranu našich hraníc. Po druhé, hlavy štátov sa zhodli na tom, že otvoria v Grécku a v Taliansku 11 krízových stupných centier, ktoré budú v plnej prevádzke koncom novembra. Táto časová lehota je ambiciozná a vyžaduje si naozaj významné zrýchlenie ľudských eh, síl a príslu eh, pomoci Frontexu a EASO. V tejto chvíli európske agentúry majú sotva polovicu toho, čo potrebujú. Pokiaľ ide o úlohu týchto hotspotov krízových vstupných centier, otvorili sme úprimnú debatu o tom, ako by mali fungovať. Táto práca ešte stále prebieha, nie je ukončená. Po tretie, zdlhavo sme diskutovali o tom, ako chrániť naše hranice. Okamžite musíme ukončiť zbytočné hádky medzi ľuďmi, ktorí sú za ochranu ochran, e, vonkajších hraníc a potom ľudí, ktorí e, hája otvorenosť. My totiž to potrebujeme oba tieto aspekty. Potrebujeme efektívnu ochranu hraníc, aby sme mohli e, riadiť situáciu na našich hraniciach, čo znamená tiež aj zastavenie nelegálnych prekročení hraníc, registráciu všetkých e, žiadateľov azylu, organizáciu príslušných príjmacích centier. To však toky nezastaví, ale významne ich zredukuje. A v tomto duchu sa Európska rada dohodla, že Frontexu sa rozšíri mandát. Frontex teraz bude schopný zasahovať rýchlejšie a asertívnejšie v rámci e, krízy na hraniciach a bude môcť sa zhostiť vedenia, pokiaľ ide o návrat nelegálnych migrantov. Veríme, že sa táto činnosť naštartuje čo najrychlejšie. Cieľom je, aby Frontex mohol plne eh, chrániť európske hranice. Chcel by som hovoriť o naozaj úžasnej práci, ktorú už odviedli eh, členské štáty, keď financovali ako Frontex, tak aj EASO. Potrebujeme tiež vyriešiť, ako budeme ďalej vyvíjať vnútornú solidaritu medzi jednými, jednotlivými členskými štátmi. Prvým krokom bude poskytnúť Frontexu a EASO všetky zdroje, ktoré potrebujú. A taktiež je dôležité implementovať dočasný mechanizmus relokácie, aby sme odľahčili tie členské štáty, ktoré sú najviac postihnuté. Vážení poslanci, vážené poslankyne, Kríza sa netýka iba sírskych utečencov. O dva týždne sa stretnem vo Valete s európskymi a africkými lídrami a za pomoci našich afrických kolegov je našim cieľom, aby tento summit naozaj posilnil euroafrické partnerstvo v oblasti migrácie. Európska rada sa rozhodla že chceme dosiahnuť konkrétne operačné opatrenia vo férovej, vyváženej, vo férovom vyváženom spôsobe. Chceme sa venovať eh, readmisii, chceme, roz, eh, chceme likvidovať eh, zločinecké siete, ktoré riešia migráciu nelegálnym spôsobom. Chceme podporiť taktiež eko vás a chceme taktiež rozširovať možnosti legálnej migrácie Chceme ďalej skúmať možnosti rozšírenia bezpečných e, kapacít na príjmanie a chceme taktiež naozaj nastaviť adekvátne postupy pre utečencov a ich rodiny, vrátanie prístupu k vzdelávaniu a až do okamihu, kedy sa budú môcť vrátiť do svojej krajiny pôvodu. Chceme tiež požiadať členské štáty, aby ďalej prispievali k snahám, ktoré smerujú k podpore Eh, UNHCR a ďalších eh, agentúr a potravinových programov a taktiež chceme ich požiadať o podporu Európskeho regionálneho transfondu, ktorý má eh, podporiť krízu, alebo teda pomôcť riešiť krízu v Syrii. A taktiež chceme požiadať členské štáty, aby podporovali transfond v Afrike. Pripravujeme, v, za uplynulé mesiace e, moja kancelária spolupracovala aj so zástupcami Spojeného kráľovstva. Vítame snahy e, p- pána Camerona a veríme, že Spojené štáty vyjadria špecifický súhlas s týmito opatreniami začiatkom novembra. Ďakujeme za komisiu. Má teraz e, slovo predseda komisie, pán Juncker. Vážený pán predseda, vážený pán predseda Európskej rady, dámy a páni poslanci, kolegovia. Minulý týždeň sme na západobalkánskej trase videli utečencov, ktorí mrzli v riekach, spali popri cestách čo skoro bude snežiť, bude tam ľad, už to nebude len ľadová voda. Blíži sa zima a každý deň sa počíta. A práve to je príčina toho, prečo som v sú, v súčinnosti s pánom e, Tuskom minulú nedelu zvolal e, členské krajiny EÚ a dvo, troch nech členov EÚ e na osobitné stretnutie týkajúce sa západobalkánskej trasy e, v Bruseli. Bolo to teraz stretnutie členovia EÚ, teda plus minister pre migráciu, pán Assembom, teda za Luxembursko a holandský minister pre migráciu za, ako zástupca budúceho predsedníctva. Okrem toho som pozval na to stretnutie predsedu Rady Tuska a predsedu parlamentu pána Šulca, pretože mi ide o to jasne ukázať, že táto utečenecká kríza sa netýka len západobalkanských krajín, ale európskych inštitúcií, vrátane Európskeho parlamentu, že potrebujeme okamžite pomoc, pokiaľ by tu boli rozpočtové dopady s touto západobalkanskou skupinou chcem ešte raz vyjadriť, i vďačný som za to, že Európsky parlament všetky návrhy Európskej komisie v rekordnom čase podporil a Európska únia e, a dal Európskej únii právomoc rozpočtovo-politické rozhodnutia uviezť do e, praxe, do života vysoký e, komisár pre utečenecké otázky, pán Guterres a Frontex sa takisto zúčastnili tohto stretnutia tiež Firom, Albánsko a Srbsko, pretože tieto tri, tri periférne krajiny e, osobitne sú zastihnuté e, týmito pohybmi utečencov. Komisia túto iniciatívu prijala s týmito krajinami s určitými cieľmi pretože komisia eh, má operatívne otázky a každodenne sa musí postarať o to, aby očakávania a želania členských krajín a mimochodom tiež utečencov sa čo eh, najaktuálnejšie zrealizovali. Toto stretnutie vlastne nemuselo byť ani potrebné. Normálne to totiž mohlo byť tak, že krajiny Západného Balkánu namiesto aby sa eh, hádali, hovorili jedným hlasom. Poprvýkrát bolo možné tí, eh, ktorí eh, hovorili iným smerom, zhromaždiť za jedným stolom a poprosiť ich, a to som urobil otvorene a seriózne, aby regionálne i bilaterálne riešili príslušné problémy. Toto želanie my splnili takmer v prehranej forme. Vždy sa e, všetci zaujímajú, či ide o e, rozkol EÚ e na viaceré časti. Normálny prípad je ten, že hovoríme spoločne. Je to výnimočný prípad. Je e, nepripustné, aby sa nerozprávali európske krajiny a osobitné stretnutie dokazuje, že tomu tak zrazu je a že Európska únia nie je v dobrom stave, že sme e, to, čo sme museli riešiť e, stretnutím v nedelu, malo prebehnúť medzi krajinami spontánne. Rozpráva bola rozprávou otvorenou, úprimnou, čiastočne e, namáhavou rozpravou a nie každý rozhovor, nie každá prihláška do diskusie e, neprispel k dialogu, alebo e, postačovalo to v tomto formáte poukázať, že len spoločne dokážeme e, riešiť túto problematiku. A preto som všetkým účastníkom vďačný za to, že sa stretli a pochopili, že je treba e, ukázať, že Európa e, sa dá budovať nie proti smere, proti sebe, ale len spoločne, jedným smerom. Nebol to deň pre veľké politické vyhlásenia, bol to deň, aby sme si vyhrnuli rukávy a prijali operatívne opatrenia, ktoré je možno okamžite implementovať. Vodcovia sa zaviazali, že budú riešiť tri hlavné otázky, výzvy. Poprvé, zaviazali sa, že poskytnú okamžité prístrežky pre všetkých e, utečencov, aby títo neboli vonku v teplotách pod nulou. Zaviazali sa, že poskytnú potraviny, zdravotnú starostlivosť, vodu, hygienické potreby, vrátanie toho, že sa budú opierať aj o mechanizmy civilnej obrany, pokiaľ to bude potrebné. Včera Chorvátsko aktivizovalo mechanizmus civilnej ochrany, kde žiadali o zimné stany, núdzové deky či elektrické ohrievače a ja predpokladám, že mnoho členských štátov prispieje do tohto mechanizmu Európskej solidarity a Chorvátsku poskytne naozaj potrebnú pomoc pre potrebných. Lídry sa taktiež zaviazali, že navýšia primacie kapacity pre utečencov o 100 tisíc miest aj v Grécku, aj v západnom, na západnom Balkóne. Chcel by som sa poďakovať e, premiérovi Alexisovi Ciprasovi, ktorý súhlasil, že vytvorí 30 tisíc miest kon, ku koncu roka a za pomoci UNHCR ďalších 20 tisíc miest. A som tiež vďačný Antoniovi Guterasovi, ktorý zabezpečil UNHCR, že im plne pomôže a navýšie, príjmacie kapacity o 30 až 50 tisíc na západobalkánskej trase. Po druhé, lídry sa zaviazali, že budú riadiť migračné toky spoločne. Je potrebné, aby sme spomalili nekontrolované toky ľudí. Znamená to registrovať ľudí, keď vstúpia na územie Európskej únie a znamená to tiež informovať utečencov o existujúcich pravidlách a dôsledkoch odmietnutia registrácie. Chcem povedať, že bez registrácie nie sú žiadne práva. Tak jednoduché to je. Je to naozaj jednoduché a utečenci toto musia vedieť, pretože samozrejme utečenci majú práva, ja ich budem vždy obhajovať, ale ľudia, utečenci, ktorí prichádzajú do Európy, majú aj povinnosti. Riadenie migračných tokov spoločne znamená aj delenie sa o informácie. Minulý týždeň sme videli, že utečenci prechádzali z jednej krajiny do druhej. Videli sme, že sa navzájom krajiny na seba ukazujú prstom. Krajiny spolu nekomunikujú. To je politika paniky. Vzniká tým ilúzia riešenia, avšak v skutočnosti to len poškodzuje susedov a európsku solidaritu. Chceme ukončiť takéto zlé susedské politiky. Krajiny by mali namiesto toho pomáhať svojim susedom a hovoriť si navzájom, čo robia, vymieňať si informácie o migračných tokoch a humanitárnych kapacitách, ktoré sú dostupné. Koľko utečencov je na ceste? Kde sú? Kde prekračujú hranice? Kam idú? Koľko stanov či dekov, diek, pardon, je potrebné vyčleniť pre toho suseda, ktorý ich potrebuje najviac. Je ohromujúce, že musíme podstúpiť naozaj obrovskú snahu, aby sme presvedčili niektoré členské štáty, aby informovali ďalšie členské štáty o utečeneckých tokoch, ktoré smerujú na hranice. Pokiaľ niekto používa zdravý rozum, tak to musí naozaj prekvapiť, že my sa musíme takto stretávať, aby sme sa navzájom informovali o tom, ako sa hýbu migračné toky. To opätovne poukazuje na to, že Európska únia nie je v dobrej forme. Musíme nájsť odpoveď na jednoduché otázky, ako tie, ktoré som kládol. Včera sa všetky krajiny, ktoré sa zúčastnili schôdze, e určili národné kontaktné miesta, aby sme okamžite sa mohli deliť o informácie. Komisia bude monitorovať implementáciu na týždennej báze a už tento týždeň vo štvrtok e, budeme, zorganizujeme prvý konferenčný telefonát. Lídry sa zaviazali posilniť riadenie hraníc No a my sme sa e, spoločne rozhodli posilniť externé hranice EÚ, najmä pokiaľ ide o hranice medzi Gréckom, Srbskom, Fírom a Albánskom. Koncom tohto týždňa 400 ďalších e, policajtov bude vyslaných do Slovinska. Ešte tento týždeň Frontex bude pomáhať pri registrácii utečencov a migrantov. Krajiny posilnia snahy v oblasti návratov migrantov. Komisia je pripravená pracovať aj na dohodách o readmisii s tými krajinami, kde zatiaľ takéto dohody neexistujú. No a samozrejme budeme aj pokračovať v práci, pokiaľ ide o zlepšovanie spolupráce s tými krajinami, kde už spolupráca je nadviazaná, ako napríklad s Pakistanom. Je tu ďalší prvok, ktorý na mňa urobil dojem. Prv ako som vstúpil do sály, sa týkal diskusie o následujúcom bodu. Takmer všetky členské štáty bez výnimky sa kolektívne zamerali na mimoriadne náklady, ktorý sa týka politiky, ktorú musia členské štáty uskutočniť, pokiaľ ide o riešenie utečeneckej krízy. Ja im samozrejme rozumiem. Z tohto dôvodu 15. oktobra komisia, ktorej mám tu čest predsedať, informovala členské štáty, že pokiaľ ide o kvalifikáciu rozpočtových výdavkov, ktoré sú pridelené na riešenie utečenskej krízy, budeme využívať stability a flexibility, takže uplatníme revidované pravidlá uplatňovania tohto paktu a komisia tam pridá istú vyššiu mieru flexibility. Čelíme problému, ktorý je mimoriadne závažný. A môžem e, to všade hovoriť každým smerom v Európe. Pakt je paktom. Nie je to paktom v tom starom duchu významu, kedy ide aby sme, o to, aby sme všetky snahy vložili do politiky, na ktorej sme sa dohodli a na základe analýzy po jednotlivých krajinách uvidíme, kde to treba posilňovať. budeme teda apliko, eh, aplikovali sme, budeme teda aplikovať pakt na základe princípu krajina od, ku kraj, od krajiny k Ukrajine. Eh, je tu niekoľko krajín pre, u tých veľších, ktoré nedos, u tých, z tých veľší, väčších, ktoré ne, nerobia dostatočnú ne, úsilie. Treba tu mať e, inter, in, interpretáciu e, konformnú t, tomuto úsiliu. Krajiny, ktoré nedokážu potvrdiť, že vážne e, zdieľajú náklady od politiky, ktor, o ktoré hovorím, nebudú mať. Nebudú vidieť v e, flexibilnejšiu inter, e, interpretáciu z SPP. Dôležité je mať zdieľanie zodpovednosti. Milí kolegovia, treba tiež vedieť, že rozpočet EÚ je obmedzený. Jeho zdroje sú obmedzené, možnosti flexibility sú obmedzené a dostávame sa na limit našich e, rozpočtových možností. Komisia urobila všetko preto, aby všetky disponibilné prostriedky sa zhromaždili rovnakým elánom a rovnakým úsilím. európsky e, Európania e, nemôžu sami sa e, čeliť problémom, ktoré, ktorými sú konfrontovaní. A preto vyzývam členské krajiny, váš parlament, Európsku investičnú banku ďalej, aby zvažovali cesty financovania, dodatočného financovania, ktoré bude, potrebujeme na to, aby sme čelili kríze situácii e, e, finančne výnimočnej, na čom budeme pracovať v budúcich týždňoch. E, Nedela dámy a pani bol dňom, bola dňom jednoty, kde sme sa stretli s lídrami Západného Balkánu a dohodli sme sa na konkrétnych krokoch na lepšie spravovanie situácií. Tieto opatrenia doplnili tie, ktoré sme, o ktorých sme hovorili na Európskej rade 15. oktobra a predseda Tusk spomenul všetky, spomínal všetky rozhodnutia, ktoré sa 15. Pri oktobra prijali. 15. oktobra a v súlade s tým, čo som povedal tu v tomto parlamente, mám jeden cieľ a to ten, E, vrátiť, prinavrátiť členské krajiny k sľubom e, z 25. septembra z minulej Európskej rady. Pokrok nebol dostatočný a v určitých prípadoch ani zďaleka nedostatočný. Potrebujeme pokročiť v dvoch osobitných oblastiach. Poprvé, musíme zrýchliť, o tom som už hovoril, operatívne opatrenia, aby sme mali Eh, hotspoty a relokáciu, ktorá by mala fungovať lepšie. Nefunguje totiž najlepším možným spôsobom a potrebujeme tiež rozpočtovú podporu. Tu chcem jasne povedať, a to poviem i na Európskej rade, že čl- európske, členské krajiny musia urobiť viac, konať rýchlejšie, aby si dostali prísľubov z 25. septembra. To je kľúčové, ak chceme, aby operatívne rozhodnutia boli implementované. Členské krajiny povedali, že si dostoja svojich prísľubov a mnohé prísľuby som dostal, ale členské krajiny mnohé e, postupujú pomaly v čase, kedy by mali e, postupovať rýchlo. Mali by začať bežať, nielen prestupovať. V septembri slúbili posilniť naše agentúry a vyslať expertov. Potrebujeme týchto odborníkov pre agentúry a to súrne aby sme registrovali utečencov, e, brali odtlačky prstov, pomohli utečencom v hotspotoch. Európsky e, azylový úrad EASO zažiadal 374 odborníkov e, od včerajška. Ponúklo 145 expertov viacero krajín, ale potrebujeme 2029 viac. U pohraničných stráží pre Frontex je E, určitý pokrok. Frontex žiadal 775 a máme tu ponuku 326 e, e, pohraničníkov. Je to však nepostačujúce, potrebujeme viac. K relokácii takisto, dve veci, teda, takisto sa veci hýbu, ale nedostatočne rýchlo. Členské krajiny musia dostať svojim slubom menovať národné kontaktné body a osoby styčných dôstojníkov pre Grécko. 25 členských krajín z 26 sa e, zaviazalo e, tak urobiť. 8 členov vymenovalo styčných dôstojníkov pre Taliansko a len 3 členské krajiny pre Grécko. 9 členských krajín nám povedalo, že čo skoro môžu relokovať asi 700 ľudí, ale to nezabúdajme, že máme tu rozhodnutie relokovať 160 tisíc utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Medzera medzi prísľubmi a tým, čo je na stole, sa musí znížiť. Inak strácame všetku našu vieryhodnosť. pred troma týždňami sme sa rozhodli dať k dispozícii politike, politiky všetky rozpočtové prostriedky v EÚ, ktoré má EÚ k dispozícii. Komunitárny rozpočet sa využil e, e, do maxima prostriedky členských krajín a občanov, z nich 10 e, miliard eur sa dalo k dispozícii boja proti utečeneckej e, kríze v roku 2015 a 2016 o 10 miliard sme zvýšili teda e, prostriedky na, na túto principiálnu politiku. 23. septembra členské krajiny prislúbili vyplniť tú medzeru ale stále nám e, chýbajú bilaterálne národné príspevky 2 miliardy eur, pretože až do tejto chvíle členské krajiny hovoria o tom, že e, je, e, dajú k dispozícii 480 miliónov eur. Takže je tu naozaj medzera 2,3 miliardy eur Musíme sa teda pričiniť lepšie, pretože riskujeme, nebudeme e, periodní. Hovoril o, e, o tom už pán Tusk, potrebujeme sa, summit s africkými krajinami, chceme ho, pretože si myslíme, že utečenecký problém nie je len problém európskym. Nemožno veriť, že na jednej strane je svet a na druhej strane Európa. Podľa mňa je tu Európa v svete a treba preto e, hovoriť s Afričanmi. Nechcem však vyraziť do lavalety e, s nesplniteľnými slubmi. Ako môžeme mať seriózny a zodpovedný dialog s našimi susedmi, keď my sami nie sme v stave presvedčivo reagovať na prísluby, ktoré sme im e, e, dali. Nemali by sme mať vrecká plné len prísľubov, ale i záväzkov. Pán predseda, keďže už prekračujem výrazne svoj čas, ale vy to poznáte, ešte by som povedal zo pár slov k Turecku. E, chceme vypracovať spoločný akčný program s Tureckom. Návrhy, ktoré komisia v tejto súvislosti predkladá, tie Európska rada na čele s pánom Tuskom bude nielen intenzívne študovať, ale určite pozitívne e, podporovať a prvý podpredseda pán Timmermans v priamých e, rokovaniach s Tureckom spojaznil veci. Chcem mu poďakovať tieto súvislosti, robí to veľmi dobre. Rovnako komisár zodpovedný za utečenské otázky, pán Avramopoulos, veľmi angažovane v ďalších sa v dotknutých krajinách zaoberajú s tými, týmito otázkami. Ide o to, o to aby predseda komisie konečne eh, predseda rady vzal veci do svojich rúk. Mohli sme byť už ďalej. Komisia si nezaslúži v, tej, v, tejto, v tomto ohľade kritiku. Musíme s Tureckom mm, pracovať na implementácii tohoto spoločného plánu. To činíme, to robí pán Hán, pán Avramopoulos. Musíme sa však posunúť i ďalej. Ja Zdieľam mnohé tieto písomne zakotvené pochybnosti, že je tu mnohé, čo možno spochybniť v kontakte s Tureckom. Ja len tvrdím nasledovné. Turecko má na svojom teritoriu 2,5 milióna utečencov. Teraz sú tu dve možnosti. Buď budeme, povieme Turecku, že medzi EÚ a medzi členskými krajinami Európskym parlamentom, Európskou komisiou a Tureckom sú nevyriešené otázky. Pokiaľ ide o slobodu e, tlače, ľudské práva. To nám ale momentálne nepomôže v našich rozhovoroch s tureckými kolegami. Timmermans s nimi komunikuje priťahujeme pozornosť tureckej vlády na tieto e, nešváry, ale musíme v spoločnej solidarite s, s Tureckom e, príjmať konkrétne kroky, pretože oni súhlasia s tým, že utečenci v Turecku zostávajú, súhlasia urobiť všetko preto, aby nové prúdy utečencov nesmerovali do Turecka a potom smer Eh, juh a sever Európy. Turecko súhlasí s tým, že eh, utečencom poskytne sociálne služby. Súhlasia s tým, že eh, deti, ktoré prichádzajú do Turecka, by mohli chodiť do školy. Aký to má zmysel? ak sústredujeme utečencov v táboroch, ale neposeráme sa o to, aby e, ich e, deti mali príležitosť e, vzdelávať sa, chodiť do školy. za od toho, či sa to niekomu páči alebo nie, či to niekomu pasuje alebo nie, musíme s Tureckom spolupracovať. Turecko potrebuje 3 miliardy eur e, na riešenie tejto krízy e, pre európsky rozpočet. E, to znamená, že sa tu začas zvyšok musia vynaložiť členské štáty. Musíme s Tureckom diskutovať o vízovej liberalizácii, o rokovacích o prestupových rokovaniach, o dynamike s tým spojenej, bez toho, aby e, sme nez, e, ne, nezabúdali na naše e, kritéria, ktoré si stanovujeme. Musíme sa snažiť pomáhať a teda rýchlo pracovať e, s Tureckom na e, dohodách, inak situácia sa stane e, ešte zložitejšou, než ako ju poznáme teraz. Ešte by som chcel doplniť, že by som bol rád, keby sme sa rýchlo zaoberali témou spoločných námorných pobrežných hliadok. Potrebujeme ich a potrebujeme aj lepšiu ochranu vonkajších hraníc. Potrebujeme takisto priame informácie, koľko utečencov prešlo cez hranice, dosiahlo naše hranice. A utečenci musia dozvedieť, že sa e, vrátia naspäť do svojich krajín, keď sa e, skončí vojnová situácia v ich e, krajinách, napríklad v Sýrii, pri, pri tom samozrejme tak trošku snívam, zatiaľ sme od toho vzdialení. Chcem len povedať, že sa budeme eh, snažiť naozaj rýchlo eh, postupovať v oblasti hospodárskej eh, menovej únie. Prosím všetkých, ktorí sa neprejavajú, pokiaľ ide o vplyv Európskeho parlamentu. Európska komisia sa bude snažiť e, tak rokovať a diskutovať s Európskym e, parlamentom, ako je to primerané vynikajúcim e, vzťahom medzi našimi oboma inštitúciami. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem predsedovi Európskej komisie. Slovo má predseda EPB, pán Weber. Ďakujem pekne. Eh, pán predseda, kolegyne, kolegovia, keď som sa včera eh, chystal na dnešný eh, príspevok do diskusie, najprv som si napísal, áno, sme za hotspot, sme za rozvojovú pomoc za kvótu, za bezpečné krajiny pôvodu. A pri príprave môjho príspevku som si uvedomil, že už som toto isté viackrát povedal. Preto nechcem začať s, hodno- s vecným hodnotením, ale s politickou situáciou. Európska komisia aj v nedelu povedala, že Európa chce viesť, eh, chce byť zomknutá, chceme sa dostať ďalej. Tí, ktorí eh, sú politickými eh, vodcami, by mali prevziať svoju zodpovednosť. Pán Juncker povedal, že treba naozaj sa začať snažiť Príslušné návrhy sú e, na stole zo strany komisie. Ďakujeme za to. My sme e, v mnohých e, oblastiach rozpočtu sme vás podporili. Sme za permanentnú kvótu a bezpečné krajiny pôvodu. My sme pripravení poskytnúť tie potrebné odpovede na to, aby sa situácia začala riešiť. No a opäť čakáme na členské štáty Eh, veľa z toho, čo slúbili, ťa eh, nezrealizovali a ja by som si želal, aby na Európskej rade sa diskutovalo o budúcnosti, aby sa nefilozofalo iba všeobecne politicky, ale aby eh, ste sa konkrétne spýtovali, čo z tých prísľubov sa zrealizovalo. Vážený pán Tusk, ja viem, že vy máte dôležitú úlohu a veľkú zodpovednosť a preto si želám, aby ste sa presne pýtali členských štátov, e, ktoré zo svojich záväzkov e, doteraz naplnili. Potrebujeme takýto tlak vyvinúť na Európsku radu, obzvlášť e, pretože zima sa naozaj blíži. Národný egoizmus tu začína vyhrávať Európa Faraža, lepenovej. Penovej, je to Európa e, pravice, ktorá žiaľ e, tu nehľadá žiadne riešenia. My ako EPP sa e, od takéhoto smerovania jasne dištancujeme. Keď chudobné krajiny pomáhajú, dámy a pani, musí pomáhať aj Európa. My v Európe sme hrdí na ľudské práva, nielen na kresťanské práva. My e, za EPP, rovnako ako Donald Tusk, e, sme presvedčení o tom, že potrebujeme mať silnú kontrolu na vonkajších hraniciach. Nie každý, ktorý klope e, na dvere v Európe, môže aj vojsť. Musíme spoločne tento balíček zrealizovať a vtedy budeme na správnej ceste. A musíme tu naozaj robiť aj politické hodnotenia, Eh, veľmi často musíme eh, eh, hovoriť o tom, ako sa k tomuto stavia Viktor Orbán. Stále znova musíme pripomínať humanitný prístup, ale keď sa diskutuje napríklad o kvote 160 tisíc utečencov, jeden e, z EPP bol e, proti, ale traja e, aj sociálni demokrati boli tiež proti spolu s ním. Zo strany Dánska som nepočul zatiaľ také vyhlásenia ako zo strany Angely Merkelovej napríklad, že musíme naozaj um, si stáť za našou zodpovednosťou, ktorú v utečenskej kríze máme. Takže Nehľadajte, eh, milí sociálni demokrati, čierneho eh, Petra eh, niekde inde. Neposúvajte zodpovednosť inám. Treba naozaj, aby sme všetci prezeli zodpovednosť. A na záver, naozaj máme dočinenia so zvyšujúcim sa populizmom a extrémizmom. Sú tu sily, ktoré sa snažia ľuďom nahnať strach. My sme prijali v Európskom parlamente jedno zásadné rozhodnutie, aby de- demokrati a proeurópania spolupracovali, aby ex- ex- extrémisti eh, nemali eh, vplyv na eh, našu prácu. To sme sa snažili realizovať a ja prosím aj ostatných kolegov tu v parlamente, aby sme sa o takéto niečo snažili aj na národnej úrovni. Mám obavy, pokiaľ ide o vývoj v Portugalsku v tejto súvislosti treba e, zabezpečiť, aby extrémisti, v tomto prípade z, e, z ľavej strany, e, nemali vplyv na zákonodárnu činnosť. Treba, aby proeurópske demokratické sily v Európe boli pri moci, aby spoločne sa im darilo riešiť tie úlohy, ktoré pred nami sú. Ďakujem za pozornosť.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 E, takýto, takéto dvojaké e, vyjadrenia sú neuveriteľné z vašej strany. Minulý týždeň ste súhlasili s populistickým e, prístupom pána Orbána. Jeden z členov jeho strany bol zvolený za podpredsedu vašej strany. Takže prosím, neho, nehovorte, že vinní sú sociálni demokrati. Keď hovoríte o národnom egoizme, tak eh, sa snažte vykoreňovať ho vo vnútri vašej politickej skupiny. Zastavte pána Orbána a potom uverím vášmu prístupu. Ja, danke schön für die, für die Stein. Eh, ďakujem. Možno nezafungovalo dobre pretlmočenie do maďarčiny, ja to rád zopakujem ešte raz pri rozhodnutí Eh, eh, spravodlivom preozdelení 160 tisíc eh, utečencov. Jedna vláda LPP bola proti a tri sociálno-demokratické. To chcem zopakovať. A Viktor Orbán povedal, že nepovažuje tento návrh za dobrý, ale zrealizuje ho. A pritom váš kolega Fico povedal, že nie je pripravený európske právo v tejto sfére aplikovať. Ja si myslím, že obe strany by mali už e, skoncovať s tým, že si budeme posúvať Čierneho Petra a naozaj máme pred sebou úplne iné otázky. Musíme byť pripravení v Portugalsku aj všade inde e, vyčleniť e, extrémistov. To by malo byť našou úlohou. So, das Wort hat jetzt für die Fraktion der Sozialdemokraten. Za politickú skupinu sociálnych demokratov má teraz slovo pán Pitela. Ďakujem, pán predseda Šulc, pán predseda Juncker, pán predseda eh, eh, Tusk. Musím eh, povedať, že sa naozaj obávam, pokiaľ ide o tie tlaky na dezintegráciu v Európskej únii. Niektorí sa veľmi ponáhľajú a hovoria o konci Európskej únie o tom, že ju už ideme pochovávať. Ehm, ľudia eh, sú tu síly proti Rusku, proti Izraelu, proti imigrantom, proti migrácii, proti Európe, proti globalizácii. Eh, všetky tieto proti ehm, hnutia sa ehm, spájajú a mohli by povedať, že, eh, že vlastne sú proti všetkému, eh, nech už je o čokoľvek. Najlepšia eh, cesta, aby sme bojovali proti takémuto silneniu takýchto síl, je, aby sme sa zomkli. Ako povedal v nedelu pán predseda Juncker, treba Eh, mať eh, pripravené konkrétne riešenia, hľadať konkrétne riešenia situácie na Západnom eh, Balkáne. Európa vyhrá, pokiaľ bude pripravená reagovať a zabezpečovať naozaj rýchle príjmanie potrebných rozhodnutí v tejto kríze. Európa vyhrá, ukáže, že je silnejšia než vírus nacionalizmu a strachu, pokiaľ bude vedieť poskytnúť e, presvedčivé a odvážne rozhodnutia. Ja apelujem na všetky európske sily, ktoré sú v tomto parlamente, aby sa e, naozaj vzdali nejasných e, postupov. Dnes e, potrebujeme sa postaviť za naše európanstvo, pretože e, dnes treba podporiť tých, ktorí chcú ďalej budovať náš európsky projekt. Musíme zrealizovať body, ktoré vymenoval predseda komisie Juncker mechanizmus presídľovania distribúcie utečencov začínajú systémom vytvorenia tzv. hospotov, ktoré posilnia hranice únie, aby sme bránili na Schengen, aby sme bránili našich občanov nie nacionalistickými postojmi. To nie je riešenie, ale to je len jeden z problémov. Je nevyhnutné lepšie koordinovať postupy medzi členskými štátmi, hlavne pokiaľ ide o Balkánsku oblasť, tak ako to bolo rozhodnuté na samite minulú nedelu, je neakceptovateľné, aby neboli rešpektované práva utečencov. To pripomenul aj predseda Juncker. Aby, boli, aby bolo s nimi nakladané ako s ľudskou masou, ktorá eh, je presúvaná z jednej hranice na druhú. A nie je možné ani finančne sankcionovať eh, tie štáty, ktoré sú najviac vystavené tejto kríze utečencov. To predstavuje mimoriadnu okolnosť a z, z pohľadu aj faktu stability a to povedal aj pán Juncker a ja si myslím a chcem požiadať, aby aj komisia išla e, v rámci takejto línie, tak aby bolo možné z tých rozpočtov členských štátov odrátať takéto sumy, ktoré vynaložia na e, riešenie problému zriešencov. Takisto nie je možné z pohľadu sírskej krízy ponechať Ankaru samú o sebe je nevyhnutné vypracovať akčný plán pre Turecko, ale musí byť pritom jasné, že my e, nedáme žiadny biankošek tureckej vláde. Nie je to možné. Aktualizovať akčný plán s Tureckom je nevyhnutné a takisto postúpiť v oblasti dodržiavania ľudských práv, e, rešpektovania alebo dodržiavania práv a šírenia informácií a takisto práva menšín. E, nakoniec, tak ako povedal pán predseda Tusk, blížime sa k samitu v Valete dlhý čas e, medzi Európou a Afrikou tie vzťahy boli e, riešené nie, nie príliš dobre a veľmi e, pomaly sa zohľadňovali veci, ako je napríklad, ako sú napríklad toky utečencov. Toto je už mŕtva logika. Je nevyhnutné zmeniť veci na politické, politické oblasti, kultúrnej, takisto spoločenskej. Je nevyhnutné podporiť africké demokracie, aby dokázali posilniť vlastné inštitúcie, aby dokázali bojovať proti korupcii, investovať do vzdelávania a rovnakým a rovnoprávnym spôsobom dokázali e, distribuovať plody rastu. Všetky členské štáty a všetci tí Európania musíme sa snažiť urobiť viac. Musíme sa angažovať, aby sme ten svoj diel odviedli, aby sme vyriešili túto krízu skôr, ako bude príliš neskoro. Angora, jeden e, talianský básnik, budem ho citovať, ospravedlňte ma e, za tento za túto časť, e, za túto vsúku. Ako hovoril aj Dante, tu sa uh, hovorí o tých veciach, ktoré sú otázkou našej cti. Ďakujem pekne. Herr Pitella, es gibt den Wunsch des Abgeordneten Christoph. Pán Kristofero, má otázku na vás, pán Pitela. Súhlasíte? Nech sa páči, pán Kristof. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι Eh, vážený pán predseda, ďakujem. Nie je pochybností o tom, že vieme, že milióny utečencov eh, musia zostať v Turecku a je treba sa o nich postarať. Otázka na pána Pitelu. Súhlasíte, že tá utečenecká kríza eh, je vecou, kde všetky krajiny musia ukázať istú stupeň citlivosti, vrátane Turecka. A v tomto konkrétnom prípade E, môžeme povedať, že došlo k vyvinutiu tlaku na EÚ zo strany Turecka na to, aby získali isté ústupky Turci. Zdá sa mi, že e, musíme plne dodržiavať ankarský protokol a skôr ako spravíme akýkoľvek krok smerom k prispôsobeniu sa tureckým požiadavkám, musíme sa ubezpečiť, že oni odvedú svoju časť a že budú rešpektovať a dodržiavať svoje povinnosti ako kandidátska krajina Samozrejme je to aj humanitárna stránka veci v Ankare, ale nie je možné zneužívať túto kartu. Nech sa páči, pán Pítela. Ďakujem pekne, pán eh, kolega. Skutočne je taký pleonastický ten náš ten výstup eh, lebo ja som povedal jasne a zreteľne, že nebudeme eh, akceptovať vystavenie Biankošeku pre tureckú vládu. My chceme realizovať akčný plán, ale zároveň chceme postúpiť v oblasti dodržiavania ľudských práv, slobody informácií a takisto dodržiavania práv menšín. Takže my sa nevzdáme, tak povediac, e, hájenia našich hodnot a takisto realizácia Ankarského protokolu a zároveň sa budeme snažiť samozrejme e, pomôcť Turecku bez ohľadu na tú, na tú sírskú krízu. Ďakujem pekne za ECR, pán Kamal. Ďakujem veľmi pekne. Migračná kríza už možno nie je tým hlavným eh, bodom programu médií, ale je jasné z tejto rozpravy, že nezmizne len tak skoro. Ale povedzme to jasne, musíme eh, sa vzdialiť tým dobre opakovaným argumentom, či ste už európsky alebo protieurópsky. A sú tu argumenty tých, ktorí nechcú robiť nič a na druhej strane sú argumenty tých, ktorí si myslia, že dokážeme všetko urobiť. Čiže namiesto pozastavenia štartovania opätovného, e, povedzme si, čo e, už nemôžeme robiť a čo by sme mali začať robiť. Nesmieme vysielať signál, že všetci sú vítaní. Začneme sa, začneme sa sústrediť na tých, ktorí skutočne hľadajú útočisko. E, prestaňme už hnať tých utečencov do náručí, náručí tých prevádzačov. Prestaňme s tým, aby jednotlivé krajiny otvárali krajiny, všet, teda hranice všetkým a čím donútia ostatných, aby zatvárali raz svoje hranice a povedzme si, čo jednotlivé krajiny môžu spraviť na to, aby pomohli. Pretože teraz musíme čeliť tej realite. Nie je to len kríza migračná, nie je to len utečenecká kríza. E, je tu hrozba, že sa z toho stane geopolitická kríza. V Syrii e, sa deje taký zástupný konflikt a Rusko robí, čo je v jeho silách, aby destabilizovala tieto hranice, aby od, ne, už sa neupriamovala pozornosť na, na, na, túto, na túto oblasť. Takisto Balkán hrozí, balkánskému priestoru hrozí destabilizácia Máme tu cestovnú mapu Európskej rady a teraz je tu plán v 17 bodoch z nedelného samitu, ale toto nemôže nahradiť nejakú aktivitu a kroky konkrétne na to, aby sme vyriešili tú krízu, musíme ju najskôr stabilizovať. Len v tých, e, akceptovať teda len tých najzraniteľnejších e, utečencov z tých táborov, tak ako ich identifikujú NHCR, a vrátiť tých, ktorí sa snažia obísť takýto systém. Ale aj pri existencii takéhoto systému musíme prijať istý počet utečencov do našich krajín. Máme morálnu povinnosť, avšak niektoré krajiny E, robia oveľa viac ako niektoré ostatné. Niektoré krajiny majú problém sa s tým vysporiadať. Niektoré krajiny e, dávajú obrovské peniaze, obrovské, e, niektoré naozaj nie sú veľké časť archy a ostatné nie. Musíme si uzazrejmiť, aká je teda, aký je rozsah toho problému a musíme koordinovať naše kroky. Keď hovorím všetky krajiny, nemám na mysli len európske krajiny, mám na mysli skutočne všetky krajiny. Zatiaľ, čo by sme mali teda uznať a podporiť príspe, príspevok Turecka, Jordánska, Libanonu, mali by sme si klasť otázku, kedy tie bohatšie arabské krajiny a Spojené štáty posilnia svoje úsilie. Tie krajiny, ktoré sú na frontovej línii, tým treba pomáhať. Aj na Balkáne, ako aj v Európskej únie. Treba posilniť hranice, peniaze a zdroje musíme dávať do spracovania žiadosti o návrat. Musíme byť ale jasní a konzekventní E, musíme ich samozrejme pomáhať, ale tým ekonomickým migrantom musíme povedať, že treba ísť cestou tých bežných e, riadných kanálov a nemôžu sa stavať do radov tých, ktorí žiadajú nezákonne. Mali by sme ísť podľa zásady záchrany životov a nie riskovania životov. Naši starí rodičia zažili obdobie dvoch svetových vojen a umožnili ďalším generáciám zažívať prosperitu, bezprecedentnú prosperitu. A tu netreba brať za samozrejmosť. Teraz sa mení svet, presúva sa e, moc z západu na východ, terorizmus, ale teroristi sú v našom Prahu, menšia hospodárska produkcia. Toto si bude vyžadovať nové riešenia. Dejiny nás naučili, že na to, aby sme zvládali tie veľké výzvy, musíme spolupracovať ako spojenci a musíme sa postaviť tým, ktorí nám chcú diktovať. Naši starí rodičia mali jasné vízie, ako zvládnuť výzvy ich časov. Naše deti budú stáť pred oveľa inými a novými výzvami. Teraz je rád na, nade, na nás, aby sme spravili niečo, aby sme pomohli zvládať tieto výzvy, alebo sa vrátili potom späť do e, minulosti. Čiže nedávajme falošné nádeje tým miliónom, ktorí sa sú na našich prahoch a že môžu žiť takto v EU. Prejdeme od tých akčných plánov nejakých idealistických a pomôžme tým, ktorí skutočne to potrebujú. Prestaňme ukazovať e, prstom a skutočne začneme naplňať tie prísľuby pre utečencov, pre naše krajiny a pre dobro tohto kontinentu. Drahé kolegyne a kolegovia, z časového pohľadu máme veľký skos. Chcem vám to len pripomenúť, že asi 30 minútové neskore nemám alebo také meškanie skos. Prakticky pri každom vystúpení eh, je tu žiadosť o modrú kartu. Chcem len eh, pripomenúť, aký účel plnia tieto modré karty. Eh, majú, ich účelom teda je nastaviť tú jasnosť a ne, možnosť eh, položiť takú medziotázku na človeka, ktorý vystúpil. My ale konštatujeme, že modrá karta je uplatňovaná skôr, ako ešte vystúpi ten rečník na rečníckom zozname. To ale nemá takto fungovať. Takýmto spôsobom si zabezpečí dodatočný rečnícky čas. Pán Kolbert, eh, chceli ste položiť otázku? Na pána... Pán Coburn, chceli ste položiť otázku pánovi Kamalovi. To nie je prekvapujúce a nebudeme teda prekvapení tou vašou otázkou, ale ja sa pýtam eh, pána kolegu Kamala, či ju akceptuje. Ďakujem pekne, eh, pán predseda. Pán Kamal, jediný spôsob, ako kontrolovať hranicu EÚ, kedy si konečne s pánom Kelanom uvedomíte, že jediný spôsob, ako teda túto hranicu kontrolovať, je, že opustíte Európsku úniu. Máte nejaký iný spôsob, ako to realizovať, e, na rozdiel od tohto neospomenutého? Ďakujem. Ďakujem, pán Coburn. Je skvelé vidieť, že ste dávali pozor na to, čo hovoril pán Schulz a aký je účel týchto otázok. Vy budete mať šancu vystúpiť alebo sa vyjadriť, keď príde referendum. Nezabudnime na to, že to bola konzervatívna vláda, ktorá E, toto referendum realizovala nie vy, ktorí ste kričali niekde z ústrania. Ďakujem pekne. Za liberálov pán Ferhofstadt. Uh, ďakujem za slovo, pán predseda. Myslím, že budeme svedkami čoraz viacerých takýchto britských prerušení v súvislosti s britským referendum, pravda? Aplauz, nech sa páči, ďakujem. Takže, vážení kolegovia, prvá vec, ktorú chcem robiť, je povedať pánu Vieberovi, že toto nie je nejaká súťaž, mám friends. Táto kríza, utečenská kríza, to nie je súťaž medzi liberálmi, kresťanmi, socializmi, socialistami a tak ďalej. Hej, nie je to nejaká súťaž. Hej? Samozrejme, tak či tak, vždy by sme s vami prehrali, pretože keď budete mať na svojej strane Orbána a a nakoniec tam bude aj pani Merklová, ktorá preukážuje súcit, tak vždy vyhráte. Ale realita je taká, že my v tomto navzájom nesúťažíme, ale v podstate ide tu o to, že sú tu ľudia, ktorí chcú proste zničiť Európsku úniu a chcú uchvátiť výhody tejto ťažkej situácie vo svoj politický prospech. Takže proti ním musíme bojovať. Takže navzájom sa neobvinujeme. Táto vláda to, tam tá vláda ono, ale ide o to, že vlády v Európe majú konať. O tom hovoril pán Juncker za 25 minút. Hej? Ja chcem pánovi Junckerovi poďakovať, že to urobil. Veľmi detálne povedal. Vlastne vymenoval dlhý zoznam tých rozhodnutí, ktoré boli prijaté na úrovni EÚ a neboli implementované zo strany členských štátov. A to už za celé mesiace, pokiaľ ide o dislokáciu, pokiaľ ide o rozpočet, tiež sa neurobilo dosť, pokiaľ ide o E, zabezpečovanie externých hraníc, ani tam sa dosť neurobilo. Čiže problém nie sú medzi politickými zoskupeniami, ale ide o to, že členské štáty ako by stále nechápali, že toto sa dá zvládnuť len na celoeurópskej úrovni. Takže vlastne je to otázka pre nás všetkých. Čiže nemá význam, aby sme navzájom bojovali. Pretože týmto pomáhame len tým, čo sa hlásia s tými modrými kartami tí, ktorí sú proti európskemu projektu. Pre nich to existenčná kríza vlastne a tu môžeme prekonať len tak, keď vlastne ako e, aj rada rozhodla, pravda pán Tásk, o tom, čo je veľmi dôležité. Musíme zabezpečiť pohraničnú stráž a ochraňovať externé hranice EÚ. Čiže musíme konať spoločne v Grécku, v Bulharsku. Tam musíme spoločne chrániť hranicu. Čiže musíme vytvoriť e, aj priestory pre tých utečencov, aby mohli existovať v slušných podmienkách. Lebo však za posledné dni sme videli hrozné obrazky z tej situácie. Takže v tom je rozdiel medzi tými, e, ktorí sú ekonomickí migranti a utečenci. To musíme taktiež veľmi presne rozlíšiť a organizovať túto situáciu. Takže spolupracujeme. Ja viem, že to nie je vaša chyba, že rada ale možno rada v decembri rozhodne o tom, ako sa bude riešiť táto otázka ochrany hraníc, pretože v grecké hranice vlastne koby neexistovali. Podobne to aj e, s bulharskou hranicou. Ale proste sú tu ďalšie hranice, či už sú to holandské, nemecké a tak ďalej. To sú naše spoločné hranice EÚ. Takže tá balkánska trasa sa v podstate musí zastaviť. To nie je len Balkán ako taký, hej? Bulharsko, Grécko. Tam musíme vytvoriť tie e, kvalitné európske hranice. Tam musíme posilniť aj pohraničné sily. A zároveň musíme zabezpečiť kvalitnú a lepšiu relokáciu tých ľudí. Ďalej, dovolil by som, sa, dovolil by som si e, navrhnúť rade, nepripravujte nejaké vianočné darčeky pre kolegov. Keď sa nevedia dohodnúť o spoločnom azylovom systéme, ktorý určite potrebujeme. Hej, potom je tu ten systém ekonomických migrantov. Však všetci vieme, že veľa ľudí zneužíva azylový systém, aby sa títo migranti ekonomicky dostali do Európy. Nakoniec ten december príde za pár týždňov, takže Nechajte tých ľudí tam v tej budove, vo východoeurópskej, pravda, tam, kde teraz sídli rada a rozhodnete o týchto troch významných veciach. A nakoniec ešte na vás, pán Tusk, mám takúto vec. Ja viem, že ste za to, ale treba rozhodnúť raz a navždy, aby pani Mogherini mala mandát a začala s iniciatívami na jej úrovni, na svojej úrovni, čiže na úrovni EÚ, aby sa riešil koreň problému, jadro problému, teda konflikt v Sýrii. Zdá sa, že celé roky sa pozeráme niekde inde, ako by sme nechceli vidieť ten konflikt. Čiže nech rada dá pani Mogheriniovej ten mandát, aby v Európe, aby v mene Európy mohla konať. Je nehorazné, že vo Viedni, vy ste tam boli, pani Mogherini, vo Viedni pred niekoľkými dňami, pravda? A vo Viedni, v strede Európy, sa konalo stretnutie a boli tam zastúpení aj predstaviteľi arabského sveta a z Európy nikto. Takže podobne od 1815, myslím, tam tiež bolo niečo e, v, vo Viedni a tam sme boli prítomní. A teraz v 21. storočí tam nie sme. Aj pán Barozo organizoval veci, ktoré sa týkali Iraku a tiež to bolo za okruhným stolom a boli sme tam zastúpení. No a tiež boli neprijaté nejaké rozhodnutia. Teraz vás prosím, dajte pani Mogheriniovej mandát. A vy, pani Mogherini, využite ten svoj mandát a buďte prítomná a zastupujte európsky názor. Reprezentujte ho. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Verhofstadt. Je prekvapivé, že pán Edridge vám chce teraz položiť otázku. Predpokladám, že to bude teda otázka na vás. Isté, že nech sa páči, pán Edridge. Uh, Áno, toto je určite otázka, ktorá e, smeruje na objasnenie toho, čo povedal pán Perlštác. Áno, naznačili ste, že tie modré karty len hrozní ľudia prezentujú. Áno, že sme proti všetkému, čo ste spomínali, proste viac Európy, viac migrácie a tak ďalej. Určite pravda je tá, že nie sme proti všetkému, ale sme tí, ktorí chceme podporovať debatu, sme za rozpravu, za demokraciu, za slobodu, ale sme povedzme do istej miery anti-EU, ale preto tie modré karty tu prichádzajú a preto je to dôležité a vám sa to nepáči. Ďakujem. Nič nemám proti modrým kartám, pretože sú modré a farba našej politickej skupiny je modrá, takže to je v poriadku. Takže nakoniec modrá je aj farbou EU. Áno, poviete, že nakoniec fajn, vidíte modrá karta, aspoň sme konvertovali týchto euroskeptikov a stavajú sa z nich pozitívne naladení ľudia. Ďakujem. Teraz v mene zjednotenej lavice dostáva slovo pán Iglesias. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Poprvýkrát, keď som vystúpil na tomto fóre, to bolo asi pred 15 mesiacmi a bola to pre mňa veľká česť, že som sa mohol vlastne podielať tiež na vedení zasadnutia tohto parlamentu. Vtedy som povedal, že sme mali ašpirácie, dosť, aby Európa bola iná, aby nebola až taká tvrdá voči tým slabým, aby bola spravodlivejšia a možno tvrdšia oči tým bohatým. A toto stále platí. Spomínam si, že v tom mojom príspevku pred 15 mesiacmi som e, hovorili o tých španielských bojovníkoch, ktorí bojovali proti fašistom, ako o tom najlepšom príspevku našej vlasti voči Európe. Sme za to, aby Európa bola sociálne orientovaná, demokratická, aby sa tu uznávali, rešpektovali ľudské práva. Spomínam si, že v našej vlasti tí, ktorí tiež e, urážali, e, tiež hovorili o neprechodnosti takýchto myšlienok. Ale vidím, že aj tu, v tomto parlamente sa objavujú nejaké postoje, ktoré sú dosť pokrytecké. Pán Weber, hovorili ste o tom, čo by sa mohlo stať v Portugalsku a vo svetle demokracie. Nezabúdajte ale, že občania hlasujú o niečom inom, než o tom, čo vy reprezentujete. Práve poprosím liberálov, že, aby vlastne mi prepáčili, že za tých 15 mesiacov, čo som tu, som sa nenaučil ešte správne vysloviť e, meno toho predstaviteľa správnym <laughs> spôsobom. Ale otázka toho, že súhlasíte s tými základnými elementmi, ktoré sa týkajú zahraničnej politiky EÚ a ktoré sa týkajú vážnej situácie, ktorú zažívajú tisíce a tisíce ľudí na Prahu Európy. Vieme, že títo ľudia sa tam ocitli v dôsledku vojny a veľmi zlých podmienok. A hovorím my, Európy, Európania, nesmieme zabudnúť, čo znamená vojna, nesmieme zabudnúť na to, čo znamená bieda a strašné podmienky. Nesmieme ponižovať týchto ľudí, pretože ich, že ich ponižovanie znamená súčasne ponižovanie samotnej Európy. Takže by sme e, mali samozrejme riešiť aj otázky e, sociálneho štátu a Nemali by sme vlastne poskytovať vládam, aby mali vo svojich rukách tú finančnú arogantnosť. A na to nakoniec e, ste pokázali aj vy, pán Juncker, keď ste boli ministrom e, financí, tiež ste mali určité tajné zmluvy s finančnými kruhmi a tak ďalej. Zatiaľ európsky e, občania musia platiť vysoké dane. Pán Juncker, hovorili ste teda o týchto veciach. Nakoniec aj vidím, že ste tu. A socialisti e, tu vytvorili veľkú koalíciu aj s ľudovcami. A pán Pitela, na toto poukazujem aj v svete toho, čo ste vypovedali. Toto je proste dosť prekliatá široká koalícia. Ale vrátim sa k svojej vlasti. Ide o to, aby sme v Španielsku nemali takých ľudí, ako ste vy, aby takí u nás neboli vo vláde. Zmente svoju politiku. Utečenecká kríza sa tak nebude riešiť, keď si budeme používať len sílu a políciu, ale buď potrebujeme zodpovednú politiku. Nesmieme hrať šachovú partiu s tými národmi, ktoré sú z oblasti Stredomoria a hľadajú útočište pred hrôzami vojny. Aj toto majte na pamäti, pán Juncker. Ďakujem. Das Wort, das Wort hat für die Fraktion. Teraz v mene skupiny zelených dostáva slovo pani Harms. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Dámy a páni, vážený pán kolega Weber, ak naozaj chcete prispieť ku konštruktívnemu riešeniu v akutnej situácii, tak zavolajte pánovi Zehoferovi a povedzte mu, že namiesto toho, aby neustále verejne útočil, môže tiež dvihnúť slúchadlo s pánom Fajmanom, zavolať pani Merklovej. Myslím, že v jeho pozícii by to bolo možné a veľmi by nám to všetkým pomohlo. Chcela by som sa najskôr pokúsiť v tejto e, rozprave e, uviezť jednu vec na pravú mieru. Myslím, že predovšetkým tu zabudáme hovoriť e, o hlbokej kríze Európskej e, únie. Kríza a vojna, toto prebieha teraz mimo EÚ a mnoho iných národov má o mnoho viac problémov, ako Európska únia doposiaľ mala. A ak neprestaneme neustále hovoriť najskôr sami o nás, o našich ťažkostiach, tak nebudeme schopní prispieť k tomu, aby v Sýrii a v celom regióne alebo v regióne Južného Sahary alebo v regióne pod Stredozemným morom, aby nastala miera pokoj. Pre mňa je už naozaj hrozivé, ako sebastredne prebieha táto diskusia neustále. Myslím, že tento obrovský problémový tlak, o ktorom tu hovoríme, je vlastne výsledkom nesprávnej pristahovaleckej a utečenskej politiky, ktorá bola príliš orientovaná sama na nás a ktorú sme uplatňovali celé 10 ročia. Európska únia si príliš dlho príliš spohodlňovala svoju cestu v Dublinskom nariadení, kde sa sústredila len na ohraničenie tohto problému na um, tie hraničné regióny a krajiny sme sa vlastne snažili schovať sa pred tým, um, potom sa začali lode potápať v stredozemnom mori a začali sme nadobúdať akúsi ľahostajnosť voči tomuto problému práve e, v južnej časti stredozemia. Isté, že nie je jednoduché z takéhoto postoja ľahostajnosti a odsunu dostať e, Európsku úniu von. Myslím si však, že sme dostatočne silní na to, aby sa nám to podarilo, keď samozrejme prestaneme neustále negovať Európsku úniu v tomto procese. Myslím, že pán Juncker je správne, že sa pridalo rozhodnutie urobiť viac v prospech zlepšenia situácie utečencov v Turecku a tiež v iných susedných krajinách e, Sýrie. Ale podľa mňa je nesprávne, a to je už stará chyba, že na to, aby sme robili niečo správne, dávame sa dokopy s človekom, ktorý vo svojej krajine e, robí sa menej správne veci. Hovorím teraz o prezidentovi Reganovi. Kým my tu diskutujeme, e, obrovská mediálna skupina v Turecku je obsadená, má byť obsadená policajnými zločkami a taktiež sa dostane pod nadvládu e, strany AKP. Teda nie som si istá, že tento dialog má pokračovať takouto formou s Tureckom ďalej. myslím, že je dobré, že prebehol takýto summit balkánskych krajín minulý víkend a myslím, že na balkánskej trase teraz sme svedkami podobnej situácie ako kedysi nedávno v Maďarsku. Je tam obrovská humanitárna kríza. Práve v takejto situácii Európska únia musí sa lepšie starať o ľudí, ktorí prichádzajú k nám, keď utekajú. Utekajú k nám práve preto, že ich krajiny sú úplne v troskách a po Európsku úniu vidia ako priestor, v ktorom sa dá fungovať, v ktorom občan môže existovať priaznivo. Okrem toho sa domnievam, že okrem tej akútnej situácie, ktorú treba riešiť, musíme hovoriť aj o dlhodobých zmenách, čo nahradí Dublin, ako vyzerá budúcnosť týchto utečencov, ako vyzerá budúca politika prisťahovalectva Európskej únie a taktiež ako zorganizovať naše hranice tak, aby nedošlo k militarizácii alebo k odsunu, ako často to býva v prípade Frontexu, ale aby sme vychádzali z ľudských práv, z našich hodnôt, z medzinárodného práva a aby sme týmto ľuďom preukázali novú otvorenosť, spravodlivú otvorenosť. Toto sú totiž podľa mňa zásadné princípy pre podnetie tejto novej hraničnej politiky EÚ. Ďakujem za pozornosť. Herzlichen Dank, Frau Harms. E Teraz mene EFDD hovorí pán Faráš. Ide tu o presťahovaleckú krízu. Tá zdá sa úplne prevalcúva Európsku úniu. Je to existenčná kríza. Mali by sme si položiť otázku, e, čo presne je skutočnou povahou tohto projektu. Vidíme totiž, že sa tu hovorí veľa o právach a, a ako to vyzerá demokratickými právami. Myslím, že sme svedkami čoraz um, väčšej autoritatívnej formy postoja, ktorá potláča demokratické práva a dokonca je na to hrdá. Za každým, keď dôjde ku kríze, stráca národná demokracie. Videli sme to v roku 2011. Talianský predseda vlády Berlusconi, ktorý mal euroskeptické reči, bol odsunutý a bol na jeho miesto nastrčený iný predseda vlády. Taktiež v Grécku v roku 2011 pán Papadreou pohrozil referendum o členstve v EÚ a v eurozóne. Nastal puč a bol nahradený iným panáčikom. V tejto presiaľovskej kríze vidíme, že štyri krajiny pod vedením zrejme najsilnejšieho Maďarska, ktorí jasne dávajú najavo, že chcú inak poňať rozdeľovanie kvót a taktiež sú potláčané a je im eh, vytýkané, že sa vstávajú proti tejto politike. A ďalej eh, predseda vlády Cipras eh, po tom, čo vyhral voľby, si musel vypočuť, že jeho predvolebný program je zlý a že od neho musí upustiť. Tento týždeň sa však začala nová forma požičiek Portugalsku. Média si to v podstate takmer vôbec nevšimli. Taktiež sa chystá ľavicová a vláda a taktiež nová forma pomoci, rozpočtovej pomoci. A pritom vidíme, že v krajine nie je priestor podporiť proti Európske sily napriek tomu, že vyhrali e, viac podpory vo voľbách a namiesto toho sa vnúcuje krajine proeurópska vláda. Toto je moderná implementácia Brežňovovej doktríny. Toto presne sa stáva a stávalo štátom v Sovietskom zväze. V prípade Grécka aj Portugalska vidíme, že krajina má demokratické práva len ak je za tento projekt. Ak nie, tak tieto práva sú im odňaté. A možno to vôbec neprekvapivé, ako povedal pán Juncker, že demokratické alternatívy nesmú byť postavené proti európskym zmluvám a pán Schäuble sa vyjadril, že voľby nič nemenia. Existujú totiž pravidla. Ja verím v demokraciu a myslím si, že Portugalsko by malo byť to posvetnou kvapkou, malo by to byť varovaním v tom, že tento projekt zničí individuálne práva všetkých národov a ľudí. Moja krajina vždy verila v parlamentu demokraciu, a bola o tom veľmi presvedčená. Dvakrát v minulom storočí e, riskovala všetko v boji za parlamentnú demokraciu nielen pre Britániu, ale pre celú Európu taktiež. A ja som presvedčený, že my, ktorí veríme v demokraciu, a chceme, aby sa implementovalo v praxi. Britské referendum ponúka a naozaj vynikajúcu príležitosť to urobiť. Ďakujem. Pani Lauristín, vám chcem položiť otázku, nech sa páči. Mr. Farage. Pán Farage, porovnali ste situáciu v členskej krajine EÚ v Portugalsku s so situáciou v bývalom sovietskom zväze. Viem, že nemáte skúsenosti zo života v Sovjetskom zväze. My tieto skúsenosti máme. Môžete konkrétne uviezť, e, kedy presne Brežňov alebo niekto iný, kto viedol Sovjetský zväz, konfrontoval výsledky demokratických volieb v jednej z republik Sovietskeho zväzu? Aj keď musím povedať, že som nebol prítomný vtedy ešte, keď e, bolo v Maďarsku to povstanie, ale pamätám si 1968 rok v Československu. No a spomeniem vám doktorínu Brežneva. Hovorilo sa tam o tom, že keď sily nepriateľské socializmu sa budú snažiť zvrátiť vývoj v socialistickej krajine smerom ku kapitalizmu, tak to nie je len problém tej krajiny priamo, ktorý sa to týka, ale je to problém všetkých socialistických krajín. Takže z toho by bolo dobre asi vypustiť slovo socialistické a dať tam Európska únia. A boli by sme tam, kde hovorím. Ďakujem. E A teraz v mene skupiny ENF prehovorí pán de Graaf. Voorzitter, mevrouw Merkel, rijkskanselier van de Europese... Pán predseda, keď pani kancelárka Merkelová eh, sa rozhodla, že navštíví sultána v Turecku a že sa bude hovoriť o, rýchlejšom, o rýchlej, možnosti rýchlejšieho prístupu Turecka do Európskej únie. To je proste ako facka v demokracii, keď Nemecko rozhoduje v mene všetkých takýmto spôsobom. Ako by sme obnovovali, obnovovali novú osmanskú ríšu, pravda. A keď sa hovorí o tom, že možno bude potrebné obnoviť vnútorné hranice, je to čosi ako tabu. Zabudneme na ľudské práva, keď Erdogan bombarduje svojich vlastných občanov a keď spolupracuje s ISISom, e, v podstate ruší postupne demokraciu v Turecku a dusí e, slobodu vyjadrovania. Spomínam si na 1913 rok, keď boli Turci E, nakoniec e, vypudení e, z Balkánu a dali konečne priestor, aby kresťania tu mohli opäť dýchať. Tak vieme, aké to je, keď, aká je vlastne situácia v rámci islamu z hľadiska bežného života. Keď pani Merkelová hovorí o tom, že islám patrí do Európy, tak ako by odmietala všetky kresťanské hodnoty. A my sa vlastne stávame spolu vinníkmi zneužívania v tých e, e, jednotlivých utenčských centrách a tam proste mm, tam dochádza naozaj k násiliu, znasilňovaniu a k trestnej činnosti. Aj to je obraz islamu. Musíme zabrániť tejto invázii a Turecko by sa nikdy nemalo stať členom našej EÚ. Ďakujem. Teraz v mene nezaradených prehovorí pani Doc. You, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Keď sledujem a počúvam rozpravu dnes, tak sa zamýšľam nad reálnym prístupom toho, ako riešiť ten prílev utečencov a migrantov, ktorí smerujú do Európy. Ja viem, že mnohí tí, ktorí prichádzajú, utekajú pred prenasledovaním, ale viem, že niektoré európske štáty vlastne e, ako by svojim postojom e, dávali priestor pre rôzne zločinecké gangy a pašerákov ľudí a prevádzačov. V podstate žiadna tretia krajina nás nedokáže nahradiť, keď si máme chrániť svoje vonkajšie hranice. Pravda, pán Task. Pán Juncker, Eh, naozaj treba niečo robiť s tým eh, zabránením tohoto prílevu. Aj keď eh, je to len časť odpovede. Podporujeme dvojitú odpoveď, dvojitú reakciu. Potrebujeme zabezpečiť ekonomický rast a zlepšenie celkovej situácie v danom regióne. Dovolte vyjadriť sa aj k tomu, čo povedal pán Weber. A budem hovoriť v mene mojich voličov v Británii. My nie sme národ extrémistov. Sme ľudia, ktorí vedia prejaviť súcit a pomoc. A teraz vo svetle sírskej utečenskej krízy môžem povedať, že sme druhý najväčší bilaterálny darca v rámci tejto krízy v Sýrii. A na záver mi dovolte ešte povedať, že je nehorázne, keď predseda rady a predseda komisie, s ktorými tu máme dnes tú čest byť prítomní spoločne, hovoria o tom, že ešte členské štáty budú potrebovať viac prispieť do financovania e, pri, e, do riešenia, ktoré je zamerané na úpravu tejto e, na situácia a riešenie krízy. Ďakujem. Teraz v mene EPP vystupí pán Royal. Vážený pán predseda a vážení páni a predsedovia kolegovia, e, otázka utečencov a ako sa k tomu postaviť je obrovský proces. E, problém to je nesporné. Mne osobne veľmi vadí, že od rána do večera Počúvame jedných, ktorí popisujú, aká zložitá je situácia a druhý len háču vinu na niekoho iného, ktorý je za to zodpovedný. E, tretí sa vracajú do minulosti, čo sa všetko urobilo zle. Potom zasadne rada na e, základe náhoru komisie príjme e, niekoľko veľmi konkrétnych rozhodnutí a potom sa nič neudeje. Toto ľudí rozhorčuje. Našou úlohou ako politikov je problémy riešiť, nediskutovať o nich a obviňovať sa navzájom. Našou úlohou je problémy riešiť. Ja som si istý, že ľudia sa k otázke utečencov e, postavia úplne inak. Ak by videli, že to, čo sa schváli, že sa aj uplatní v praxi, mali by sme robiť všetko to, čo je e, bežné a normálne. Mali by sme uplatniť v praxi to, čo sa schváli. Pripúšťam, že je to problém, e, ktorý sa nevyskytuje v európskej politike len v tejto súvislosti. Mnoho iných problémov by sme nemali, ak by sme dodržali to, čo sa schválilo na istých grémiách. A preto som veľmi vďačný za to, že komisia zorganizovala toto stretnutie v nedelu, o tom sme chceli napokon pôvodne hovoriť. Povedalo sa jasne, že si chceme sadnúť s tými, ktorých sa to týka, budeme o tom diskutovať, rozhodneme, kto presne urobí všetko. Isté, že neboli tam všetci prítomní. Isté, že nebolo to zasadnutie, ktoré by splnilo akési kritéria a isté, že neprijali sa žiadne definitívne riešenie, ale konečne sú tu konkrétne opatrenia, ktoré majú za cieľ problém riešiť. Myslím, že môžem vysloviť jedno jediné očakávanie a síce e, všetci zúčastnení parlament, rada aj komisia, mimochodom rada má teraz najväčšiu úlohu, aby urobili to, čo prislúbili, aby sa vyplatili peniaze, aby dostala komisia dostatočné možnosti konať e, a tiež, aby zložky Frontexu mohli pracovať, aby mali dostatočné vybavenie ak členské štáty toto nie sú schopné poskytnúť, e, využiť tento nástroj, ktorý máme, tak sa to nikdy nepodarí riešiť. E, teda ešte raz oceňujem tento prvý krok, aj keď bol len prvý, myslím, že bol veľmi správny. Ďakujem. E, Vážení kolegovia, Predtým, ako dáme slovo pani kolegyni Fajon, chcel by som vás všetkých vyzvať, chcem vás požiadať, aby ste láskavo dodržiavali vymedzený rečnícky čas. Máme veľmi dlhý časový skls. hlasovanie je naplánované a naši hostia, aj pán predseda eh, komisie Tusk, aj predseda komisie Juncker práve v tom čase budú musieť sa eh, ujať slova. Hlasovanie tak či tak e, nie je e, veľmi ľahké, tiež bude dlhé a o 15. potom začína ďalšia rozpráva. Chcem vás naozaj vyzvať, aby ste dodržiavali vymedzený rečnícky čas. Dávam teraz slovo pani Fajon na minútu, prosím. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, ja som sa zúčastnila príjmacieho centra na srbskej hranici. Stála som medzi tisícami unavených utečencov. Len si pozrite zábery. To sú skutoční ľudia. Prečo sa pustili do tej studenej rieky v noci? Nebolo Chorvátsko schopné dodržiavať európsku legislatívu. Chorvátsko požiadalo o ďalšie stany navyše. Ja, keď hovorím o tolerantnosti, solidarite, je tu nedostatočná dôveryhodnosť. Vždy, keď hovorím so svojimi voličmi, vidím, že európsky vedúci predstavitelia podkopávajú moju dôveryhodnosť. Myslím, že je nepriateľné takéto konanie. V posledných desiatich dňoch 80 eh, tisíc ľudí prišlo do Slovenska. To je rovnako veľa, ako by do Nemecka prišlo odrazu 3,2 milióna ľudí. Slovensko bude musieť um, padnúť. Nastane chaos a odhady netolerantných a xenofóbnych e, politikov sa zrejme naplnia. Ja nechcem, aby k tomu došlo. Myslím, že rozhodnutia by sa mali prijímať na úrovni, kde je prítomné aj srdce a emócie. Pán Legutko. <clears throat> You, uh, Ďakujem pekne. Počty podľa mňa sú dôležité, ale nejako nesedia Povedalo sa tu, že tento rok 700 tisíc utečencov prišlo do Európy, ale tiež sme si vypočuli, že 800 tisíc ľudí prišlo do Nemecka. A že každý deň 5 tisíc ľudí prekročí rakúsku hranicu. Ďalej sú tu balkánske krajiny, krajiny Stredomoria a nemusíme byť nejakí veľkí matematici, aby sme vypočítali, že to prvé číslo 700 tisíc jednoducho nesedí. Malo by byť vyššie. Pani kancelárka Merklová sa tu v snemovne vyjadrila, že v najbližších rokoch zhruba 60 miliónov ľudí zrejme odíde zo svojich domovov v Mm, tých eh, pohnutých oblastiach, aby hľadali lepšiu budúcnosť inde. A pán predseda Tusk sa vyjadril, že to, čím prechádzame teraz, sa dá porovnať eh, obrovskou migráciou eh, národov, teda stiahovanie národov z prehistorických čias. odchaduje sa teda v najbližších rokoch, príde do Európy viac ako 60 miliónov ľudí, budeme tu mať e, nový stredne veľký národ na našom území. Teda aké závery z tohto môžeme vyvo- vyvodiť z týchto počtov? Poprvé, tým, že sa e, vyhýbame problematike počtova čísel, obávam sa, že e, sa tým schováva závažnosť celého problému. A ďalej po druhé nástroje, ktoré navrhuje EÚ, rozhodne nie sú podľa mňa dostatočné a primerané. A po tretie, Mám veľmi nepríjemný pocit, že tieto nástroje sa využívajú viac na to, aby sa presadila moc Európskej únie z oči voči národným štátom a to práve na pozadí zrejme najzávažnejšej krízy, ktorej Európa e, čelí od konca druhej svetovej vojny. Teda táto stratégia zlyháva, ale je to veľmi slabá útecha, e, keď nevieme, čo nám presne priniesie budúcnosť. Pán Depre na minútu a pol. Euh, Pán predseda, predovšetkým chcem zablahoželať eh, pánovi predsedovi komisie. Eh, chcem vám zablahoželať eh, k tejto iniciatíve, ktoré ste sa ujali a tých 17 rozhodnutí, ktoré ste schválili. Tí, ktorí, tak ako vy videli, tie hrozivé zábery mužov, žien, detí, ktoré sa snažili prekonať mrazivo studenú rieku v noci, naozaj nás to všetky pohlo. Externá hranica, je spoločnou hranicou EÚ, vy ste to tiež spomenuli, a to, čo je spoločné, sa musí riadiť tiež spoločne. Frontex so svojím aktuálnym vybavením je dostatočným nástrojom na to, aby to urobil eh, Frontex. Dostáva vybavenie členských štátov, teda člny pracovníkov, Um, musíme sa prestať tváriť, že je však dostatočne vybavený na to, aby tieto hranice eh, chránil. Ehm, musíme prehodnotiť jeho vybavenie, musíme úplne prehodnotiť naše pravidlá ochrany externých hraníc, eh, pretože ide naše spoločné hranice, opakujem. Taktiež ste spomenuli, že je potrebné spolupracovať s krajinami prechodu najmä s Tureckom. Áno, ale Erdogan, ktorý pod zámienkou bojovať proti terorizmu bojuje proti samotným Turkom. Ehm, nám naozaj rokovať s Erdoganom, ktorý potláča e, práva svojich vlastných občanov v regióne Bodrum. E, je to podľa mňa veľké riziko. Myslím, že ak budeme zatvárať oči pred takýmto koraním Turecka, tak sa budeme podielať na jeho krokoch. E, musíme zaujať štruktúrálny postoj. Ďakujeme pekne, pani Albiel Guzman. Ďakujem. Slovinská politika, ktorá, ako vidíme, vyvoláva slzy v očiach utečencov. Maďarsko používa vodné dela a psov e, na ochranu hraníc. 6. oktobra, respektíve 16. oktobra, tam bol zase výstrel, e, ktorý zranil utečenca na hranice s Bulharskom. Vieme, že e, Česká republika napríklad e, dokonca robí takú vec, že čísluje na ruku na ruky utečencov proste píše číselné symboly, podobne ako e, sa robilo počas druhej svetovej vojny určité, proti určitej čas, časti obyvateľstva. Eur... Proste vyzývam všetkých tých, ktorí majú svojich kolegov v týchto krajinách, ako, ako pristupujú k ním vy, teda kolegovia e, z, e, pomedzi ľudovcov a socialistov. Predsa toto sú tí politici, ktorí sú zodpovední za ten neľudský prístup k týmto utečencom. Ďakujem. Excuse me. Prepašte, je tu modrá karta. Akceptujete? Mr. Peterle. Pán Peterle. Ďakujem pekne, pán predseda. Musím zareagovať na eh, tieto veľmi eh, zvláštne vystúpenie z kolegu. Ako by ste zareagovali vy, keby eh, došlo k nejakým sporom alebo k nejakým konfliktom medzi samotnými utečencami? Musíme toto robiť, aby sme zabranili nejakým ďalším, ešte horším dôsledkom. Musí to robiť slovenská policia zodpovedným spôsobom. Myslím, že treba zodpovedne konať a pritom treba e, rešpektovať ľudské práva, nepoužívať proti týmto ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, používať e, treba nejaký slzný plyn a podobne. Treba rešpektovať ľudské práva. Ďakujem. Ska Keller, minúta. Ďakujem. Možno troška nezvyčajne, nie som, nie som až tak sklamaná tým výsledkom z nedele, tak ako povedali pán Šulc alebo niektorí iní, lebo na, konečne e, hlavy štátov si uvedomili, že tu máme humanitárnu krízu. Je jasné, že utečenci zasluhujú vodu, útočisko, iné veci, ako ste spomenuli, pán Juncker, ale konečne je to napísané aj v záveroch, takže dúfajme, že všetky z tých vecí konečne budú naplnené. Ja som takisto rada, že Ženevský dohovor a e, došlo teda aj k zdôrazneniu súladu s európskou legislatívou. Nie som si ale istá, ako to zosúladíte s tým krokom, keď zasielate ľudí späť do Afganistánu, pretože afgánsky utečenci majú priznaný štát utečencov v rámci EU, takmer naplňajú ten prach tých 75%, aby, boli, aby sa teda kvalifikovali na to premiesnenie. Čiže Afganistan určite nie je bezpečným miestom. Ten minisamit bohužiaľ v nedelu neriešil tú kľúčovú otázku nového a spravodlivého systému distribúcie alebo rozdelenia utečencov a otázku prístupu k právu, to sú veci, ktoré musíme e, riešiť a nie nejaké divné veci, ktoré sa týkajú pevnosti Európa. E, ďakujem pekne, pán Paxas. E, minúta. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, drahé kolegyne a kolegovia. Tri pripomienky po tom samite. Poprvé, konečne sme priznali, že Európa nechránila dostatočným spôsobom svoju vonkajšiu hranicu doposiaľ a že sa rozhodla zaviesť niektoré opatrenia. To treba hodnotiť pozitívne. E, po druhé, rada vyčlení značné prostriedky pre krajiny v rámci Afriky v nádeji, že to pozastaví tie toky migračné, to je naivné. Po tretie, potrebujeme novú migračnú politiku, ktorá by jasne konštatovala, že Európa otvorí hranice len utečencom z vojnových oblastí a tie závery musia riešiť aj otázku poskytnutia útočiska obydlia pre utečencov z niektorých konkrétnych oblastí alebo zo štátov Nemali by sme sa tváriť, že situácia je iná, ako v skutočnosti je. Pán Brioja, pán predseda, eh, eh, Prisťovalecké toky sa neustále zvyšujú vo Francúzsku, v Kale po tom, čo sa vyhlásilo, že e, nezákonní pristahovalci sú kultúrnym obohatením krajiny. Teraz sa musia pôvodní obyvateľia vysťahovať e, a potom, čo sú konfrontovaní e, s násilnými pristahovalcami. Takáto je realita, takéto politiky, za ktoré zodpovedná Európska únia a servilné vlády, ktoré nie sú ochotné ujať sa opätovnej kontroly svojich e, vlastných hraníc. Myslím, že sami vo valete nejako nič nezmení a ja chcem vyzvať e, k posilneniu e, postoja a k neposilňovaniu samotného štatútu pristahovalca. E, volám po okamžitom odvolaní šengenskej dohody a musíme sa vrátiť k národnej kontrole hraníc, aby sme mohli umiestniť pristahovalcov do záchytných centier, aby sme mohli ich okamžite vykázať späť do ich krajín pôvodu. Ehm, takéto by malo byť jasné posolstvo e, všetkým ostatným, ktorí chcú odísť zo svojich domov, aby vôbec sem k nám neprichádzali. Pán Epitedeos, minúta. E, ďakujem pekne. Pán predsedajúci. Pokiaľ ide o tú radu a tie závery, ktoré prijala, tak to je výsledkom z tej paniky, ktorá, ktoré prepadli lídry európsky, pretože zrazu čelia obrovskému prílevu nelegálnych migrantov. Jediná vec, ktorá sa sami tu podarila, je upgradovať e, takú z úlohu Turecka, teda to je krajina, ktorá je do veľkej miery zodpovedná za zhoršenie migračného problému. Namiesto toho, aby Európska únia povedala Turecko, vy ste kandidátskou krajinou, vy nesplňate kodánske kritéria, namiesto toho, aby povedali, že musíte naplňať svoje e, povinnosti, únia umožňuje tisíckam nezákonných pristahovalcov vstupovať na územie Grécka. A zároveň prostredníctvom krokov kancelárky Merkelovej sa Erdoganovi ponúka sa ponúkajú 3 miliardy eur. Napriek tomu, že nerobí to, čo má, a tá suma bola zdvojnásobená z pôvodného predpokladu. Zgadzam sa v pełni s diagnozą, ktorú povedal pán przewodniczący. E, ďakujem pekne. Pán predsedajúci, plne súhlasím e, s diagnózou, ktorú prezentoval pán Tusk. E, migrácia je vecou, ktorá zmenila tvár EÚ a takisto to vnútorné rozloženie moci v rámci EÚ, ako aj tú samotnú politickú scénu v niektorých konkrétnych členských štátoch. Ak naše odhady, pokiaľ ide o počet tých migrantov a utečencov sú správne, nie je teda podstatné, aké je to, to, to, to číslo skutočné, pretože tí migranti a utečenci predstavujú existenciálnu výzvu pre nás všetkých vo všetkých krajinách. A je dobré, že sa EU dohodla, že by sme mali e, pomôcť e, tým e, migrantom v krajinách toho zdroju alebo pôvodu v tých krajinách na Blízkom východe a v Afrike. A je dobré, že už boli prijaté kroky v takomto zmysle. Je dobré, že sme sa všetci dohodli na tom, že našou prioritou by mala byť ochrana hraníc. Nemôžeme pomáhať tým, ktorí sú už v EÚ, ak naše hranice budú tak priepustné, ako sú v tejto chvíli. Pretože to je len faktorom, ktorý láka e, ďalších migrantov z krajín ako Sýria. My sme napríklad sa dohodli e, na pomoci vo výške miliardy eur pre migrantov z Blízkeho východu. Je to postačujúca suma? Zrejme nie. Takisto musíme pomôcť Turecku Turecko už hostí pol milióna utečencov, alebo poskytuje im útočisko. Možno keby sme pomohli e, Turecku, tak Turecko by mohlo zmierniť tento tlak v podobe migrácie, ktorému sme teraz vystavení. Dúfame, že príde k zlepšeniu situácie v e, Sýrii a musíme spraviť maximum, z našej strany a musíme spolupracovať aj s OSN, e, tak aby sme bojovali proti tejto významnej medzinárodnej kríze. Ďakujem pekne. Akceptujete modrú kartu? Do we have a... Yes. Áno, nech sa páči. Ďakujem za možnosť. E, poprosím, pán poslanec, ste spomínali nejaké čísla, ale chcem položiť takúto otázku vy máte k dispozícii či už konkrétne číselné údaje alebo nejaké priemerné čísla, čísla o tom, koľkí sú tí utečenci, ktorí sú legálni a ktorí sú nelegálni, teda tí, ktorých môžeme poslať späť. Ďakujem. szanowny kolego ja nie mówiłem o tym jakie są grupy wśród tych którzy. E, drahý kolega ja som nespomínal e, nejaké konkrétne skupiny alebo nejaké konkrétne počty, koľko je utečencov a koľko je ekonomických migrantov. Toto si stále vyžaduje ešte podrobnú analýzu Keby sme mali normálny riadny systém registrácie migrantov, tak by sme to vedeli, ale neviem, nemáme, nevieme, nevieme teraz presne. Čo vieme je, že 700 tisíc ľudí prišlo do septembra tohto roku, ale na to, aby sme vykonali akúkoľvek analýzu, potrebujeme viac a zástupcovia rady a komisie, ktorí sú tu, tí sa jasne vyjadrili, povedali, že potrebujeme pomoc odborníkov, expertov, ktorí by nám pomohli jasne povedať, kto sú tí migranti a kto sú tí utečenci. E, pán Fleckenstein, minúta. Pán predsedajúci, drahé kolegyne, kolegovia, nechcem e, opäť sa vracať k schôdzi lídrov. E, je pomerne hrozné to, čo sme museli označiť za úspech, ale ja by som chcel podporiť komisiu a takisto pána Timmermansa, ktorý je tu. A pokiaľ ide o rokovania s Tureckom, poprvé, vy ste si to zaslúžili, takýto úspech, pretože už dlhý čas e, sa riešite otázku sírskych utečencov a po druhé nám to dáva ten priestor na dýchanie a na vytvorenie tých patričných e, štruktúr, aby sme ich zabezpečili a aby sme dokázali zlepšiť podmienky e, utečencov a tých, ktorých označujeme za utečencov, ale nemôžeme nejakým spôsobom eh, hodiť za hlavu naše hodnoty a naše presvedčenia. To nie je možné, aby sa udialo v rámci takýchto rokovaní, ale musíme mať jasno v tom, že len samotnou morálkou, apelmi na morálku nedokážeme riešiť tento problém. Po druhé vás chcem poprosiť, aby ste naozaj robili maximum preto, aby spolu so Spojenými štátmi, s Ruskom, s Iránom a so Sádskou Arábiou aby ste pracovali na ukončenie konfliktu, vojenského konfliktu v Sýrii. Aj to sa nám podarí len spoločne. Tu bez pragmatického postupu to bohužiaľ nedokážeme. Ďakujem pekne, pán Marias. E, Minúta. Za 5 dní minulý, minulý týždeň sa veľa udialo aj napriek týmto búrkam Ostrov Lesbos sa stal cieľom ďalších, prílebu ďalších tisícov utečencov. Aj napriek tomu, že e, obyvateľstvo ostrova, e, vlastne počet obyvateľov je len 70 tisíc. Percentá ukazujú, teda tie percentá, ktoré boli e, uverejnené e, Európy respektíve Európskou radou, tak bolo taktiež vypracované memorandum a ide o to, že Grécko by sa nemalo stať nejakou obrovskou favelou pre utečencov a migrantov. Toto musíte pochopiť, pán predseda komisie Juncker. Musíme chrániť svoje hranice a nakoniec to musia byť suverenné orgány štátu Grécko a nemôžeme proste tolerovať nejaké tieto prevádzacké cesty. Juncker, vám, da ste sklicali v nedeľu. Vážený pán Juncker, ďakujeme za to, že ste zorganizovali nedelné stretnutie lídrov v rámci samitu. Bolo to užitočné. Príliš sa mi nepozdával váš kritický tón, pokiaľ ide o predstaviteľov alebo hlavy štátov a vlád, a pokiaľ ide o tú trasu po západnom Balkáne, mali by ste byť kriticky voči všetkým. Lídry v týchto krajinách e, riešia 100% problém, ktorý vysoko presahuje ich kapacity, preto boli nervózni, ale napriek všetkému to stretnutie bolo užitočné. Moja krajina, Slovensko, je malou krajinou, ktorá sa nachádza e, pri tej trase zo západného Balkánu. To je trasa, ktorú, ktorou idú viac ako 10 tisíce tých e, utečencov a migrantov. Dnes e, sa všetci nachádzame pri tejto trase Západného Balkánu. My čelíme problému nespôsobenému prírodou alebo nejakým výzmajov zásahom. E, to všetko je v dôsledku rozhodnutí politikov. Tie masy ľudí, ktorí prichádzajú z krajín, ktoré sú takýmto spôsobom poznamenané, tak tie prichádzajú z podobných dôvodov, ako tomu bolo aj v minulosti. Aj v minulosti sme dokázali prijať e, mnohých ľudí s rôznym pozadím, rôznym vierovýznaním, ale dnes je to predsa len trocha iné. Mali by sme sa pridržať našich hodnot a na základe týchto hodnot by sme mali konať. A nie len v rámci únie, ale aj na úrovni jednotlivých vlád, mimovládnych organizácií. Mali by sme konať v duchu solidarity, tolerancie, politického riešenia problémov na Blízkom východe a vrátanie všetkých zainteresovaných strán. E, ďakujem pekne, pán Papadimonis. Ďakujem pekne pán predsedajúci, vážený pán predseda komisie, predseda rady, je čas prejsť od eh, slov k skutkom. Boli sme svedkami vajatania, otálania, aj pokiaľ ide o to, tie rozhodnutia, ktoré už boli prijaté, potrebujeme mať realizovateľný prístup na úrovni EÚ, ktorý bude v duchu humanitárneho prístupu, tak aby sme dokázali zvládať takéto toky migrantov. Ak to nespravíme, tak to ohrozí celý proces európskeho zjednotenia. Zároveň sme boli svedkami xenofóbnych, rasistických, fašistických nálad. Moja krajina, Grécko, nemôže sama niesť takúto ťarchu, pretože nesie najväčšiu časť tejto ťarchy a nemôže sa nejakým spôsobom stať e, takým predpeklým pre ľudské duše. A zo Stredozemného mora sa každý deň stáva väčšie, väčšie, väčšie pohrebisko ľudí. Kedy e, prejdeme k Dublinu 2? Kedy e, budeme svetkami európskych iniciatív, pokiaľ ide o mierotvorbu a pokiaľ ide o snahu ukončiť konflikt v Sýrii? Kedy konečne spravíme niečo s faktom stability? voči tým krajinám, ktoré dnes sú najväčšiu finančnú ťarchu. Ďakujem pekne pani Lunaček, minúta. E, ďakujem pekne pán predsedajúci, dámy a páni. Je veľmi pozitívne, e, a to platí aj voči vám, pán Juncker, pán predseda komisie, že sa udial tento summit v nedelu, pretože skutočne e, budúcnosť Európy spočíva v tom, že sa budeme schopní posadiť za stôl tých, ktorí majú rozhodovať a že nebudeme budovať nejaké ostatné domoty a rodelovať sa takýmto spôsobom. Musíme sa posieť za rovnaký stôl, hľadať rovnaké riešenia. A máte pravdu, pán Juncker, keď ste hovorili, že takto by to malo fungovať za normálnych okolnosti, ale nie je to tak. E, je nevyhnutné, aby to bola podpora aj e, voči tým krajinám, ktoré nie sú súčasťou EÚ, ako sú tie na Balkáne. Ide o životy ľudí, hlavne teraz, keď ide o obdobie zimy. E, naozaj je to horšie. Čo chýba, a to jasne z toho vyplynulo, je, že to, čo, to, čo prislúbili členské štáty a že musia to naozaj naplniť peniaze, ale zároveň aj spravodlivé prerozdelenie utečencov do všetkých členských štátov. A tam je to na vás, pán predseda rady, pán Tusk, aby ste konečne vyvinuli tlak na členov rady a povedať im, musíte to naplňať. Spoločný azylový systém, to by bolo nevyhnutné a to by bolo nevyhnutné v tejto chvíli, aby sme sa navzájom nesporili a aby sme si potom nekladli pre, prekážky. Pán Castaldo. E, ďakujem pekne. Zatiaľ, čo e, Ríme sa diskutuje, tak inde, horia, inde je veľký problém. Takýmto spôsobom sa to dá charakterizovať, a pokiaľ ide o Balkán a pokiaľ ide o možný kolaps to šengenskej, šengenskej hranice. Je tu veľká miera z tej, z tej, z tej slabnúcej nádeje utečencov a je tu obrovský počet obrovský počet utečencov, ktorí prešli len e, za posledné obdobie Chorvátskom. O čom hovoria tieto závery? Hovoria o integrovanom riešení e, ochrany hranice, Frontex hovoria o jednotnej hranici, hovoria o e, rušení takých zločineckých sietí malými krokmi, hovoria o istom damoklov, je tam vysí tam istý damoklov meč. Hovorí sa o tom, že sa má zlepšiť prístup k právu, hovorí sa o tom, kedy bude nejaká revízia Dublinu 2, e, hovorí sa o tom, ak, akým spôsobom budeme meniť naše politiky aj voči Sýrii a tak ďalej, ale to je všetko len... E, a je tam len malá, malá zmienka, naozaj skutočne malá zmienka, ktorá sa týka e, takých konkrétnych krokov, ktoré by smerovali k podpore hospodárskeho systému alebo hospodárstva v Afrike. Aké by to mali byť kroky, to nikto nevie. A na druhej strane sa tu vykresluje Erdoganov režim ako jeden z tých najlepších priateľov skutočný problém e, e, nie je ten, ktorý spomenul pán, pán Weber, a ktorý sa týka tých jednotlivých skupín, ako sú rozdrobené. Ide o to, že sa tu nejakým spôsobom využíva tá nekoherentnosť, že sa tu nejakým spôsobom e, ohrozuje demokracia. A zatiaľ, čo Európa takýmto spôsobom diskutuje, tak na našom Prahu ľudia trpia a dejú sa takéto veci, takže je to veľké pokritectvo. pán Anemans. Ako ďaleko môže až tento cynizmus zájsť? Juncker gratuluje Merkelovej. Hovorí o dobrých črtách migračnej politiky. Ja si myslím, že občania Európy si teraz uvedomili, že Únia nezohľadňuje názor občanov a že naozaj sme ďaleko od demokracie. Pozrime sa len na zneužívanie slobodného pohybu tovaru a osôb a obchodu s tovarmi. Akým spôsobom to ohrozilo občanov a sa stalo stále jasnejším, že my sme spravili takýto, takýto prevrat, taký, že sme svetkami štátneho prevratu, ktorý organizuje samotná únia. Pozrite sa na udalosti v Portugalsku, je to úplne jasný príklad, to je všetko príkladom vydierania z toho tlaku, ktorý sa deje aj v oblasti migrácie. A takisto to platí aj pre oblasť migrácie. Pán Papadakis. Ďakujem za slovo, pán predseda. Toto je veľmi nebezpečné pre migrantov aj pre občanov Európy. Áno, jedna vec je, keď grecká vláda povie, že sa vyhla tomu najhoršiemu, ale e, v podstate e, vznikla potreba vytvárať veľké priestory na koncentráciu e, týchto utečencov. Pravdepodobne to vyzerá na vytvorenie určitých enkláv. Takže Otázka je potom, ako sa oprieť o e, Dublinskú, o Dublinský dohovor. V podstate to vyzerá tak, že ľudia sa budú posielať naspäť do tých krajín, kde ešte vlastne je vojna. A vieme, že tie vojny vo viacerých prípadoch boli aj vďaka tomu, že aj Európska únia sa podielala na e, spustení toho vojnového mechanizmu. A teraz vieme aj, aká je situácia v rámci EÚ, kde neexistujú vnútorné hranice, v rámci Schengenu. A isté, že by sme nemali ustupovať len požiadavkám kapitalistov a imperialistických síl. Pán Lamasúr, ďakujem pekne. Stačí naša eh, neschopnosť, eh, naše pokritectvo, to už naozaj stačí. E, len si uvedomme, prečo dochádza k týmto migračným tokom na naše hranice. Prvé ponaučenie Únia e, nie je schopná čeliť krizovým situáciám. Je to problém riadenia, um, otázka klimatického oteplovania. Um, tu sme sa pripravili, ale zachrániť, ubytovať a pomôcť e, si tom prišielcom to nedokážeme. Pristupujeme k tomu chaoticky e, a potom aj celá kríza vyzerá veľmi chaoticky. Ďalší problém je problém s financiami. Aj tu e, prislúbiť 100 miliard dolárov e, na to, aby sme ochladili klímu o 20 rokov, tu sme najlepší, ale posilniť o niekoľko 100 osôb, našu kontrolu hraníc, to nie sme schopní podporiť. V roku 2016 sme síce navýšili rozpočet, ale nedostatočne. Eh, všetci sa zhodneme na tom, že chceme prijať ľudí, ale nikto nechce nič dať. Ani bohaté krajiny, ani chudobné krajiny, ani veľké krajiny, ani malé krajiny. A ešte tretie ponaučenie. a a to konkrétne politické pokrytectvo v našich všetkých krajinách, eh, na všetkých úrovniach a vo všetkých našich politických skupinách. Ide o akúsi eh, aukciu hodnot. Jedni presadzujú kresťanské hodnoty, druhý eh, osvietenectvo, laicistický prístup, taktiež slobodu pre všetkých a my všetci presadzujeme všeobecné práva pre všetkých ľudí, ale práve tom, tí ľudia neprechádzajú hlasovať vo voľbách, e, práve tu e, výťazí tá ľahostajnosť e, voči utrpeniu žien a detí, ktorí trpia hladom a zimou práve iba preto, že sú iní ako my, alebo preto, že prichádzajú od inak, ale Myslím, že je to nehodné súčasnej Európy. Ďakujeme pekne vám, pán Juker, že ste to pripomenuli a že to pretevujete aj do konkrétnych činov. Ďakujeme pekne. Dvaja kolegovia chcú položiť e, otázku vo forme modrej karty. Chcem vás požiadať, aby ste láskavo pochopili, že to nebude možné. Nebudeme môcť dávať priestor modrým kartám, pretože máme naozaj veľké meškanie. Pán Le Breton a pán Frzulica, súhlasíte? Ďakujem vám obidvom za pochopenie. Viem, že to nie je spravodlivé, ale musíme uh, to podneť ako kompromis. Takže ešte raz srdečná vďaka. Ďalej nasleduje pani Sipel na minútu. Európska únia je dobrovoľným spoločenstvom, ale členovia sa zavezujú k tomu, že budú podporovať spoločnú suverenitu a zodpovednosť. Ale staré aj nové členské štáty čoraz viac majú tendenciu zabúdať na to a prepadávajú pocitom národného egoizmu. Utečenci v celej EÚ musia získať legálny vstup a kto chce podporovať eh, násilný návrat eh, do krajiny pôvodu, musí najskôr dať možnosť požiadať o azyl. Kapacity registrácie a príjmania môžu fungovať len, ak eh, veľmi rýchlo sa podarí schváliť program prerozdeľovania, taktiež ak začne s integráciou a zároveň keď sa začne zlepšovať situácia utečencov v iných eh, susedných krajinách. A mimochodom, daňová spravodlivosť by bola tiež veľmi zásadnou témou, ktoré by sme sa mali v tomto kontexte venovať. Národný egoizmus nie je vhodným riešením. Členské štáty musia konať ako solidárne spoločenstvo, ako naozajstná Európska únia. Eh, ďakujeme pekne. Pani Stevens, teraz na minútu. Ďakujem za slovo, pán predseda, vážení kolegovia. Výsledok toho samitu je akorát to, že sa umiestni niekoľko sto mm, policajtov pozdĺž tejto trasy, pravda? A ten exodus smerom na západnú e, Európu vlastne pokračuje ako ďalej, len bude lepšie organizovaný. Komisia sa snaží hľadať krátkodobé riešenia a preto vlastne prišiel tento návrh Teraz ale hľadáme na hľadíme na ďalšie možnosti, samozrejme také, ktoré budú v súlade s medzinárodným právom aj e, s našim komunitárnym právom. V roku 2015 pol milióna ľudí vstúpilo do EÚ. Turecko využíva týchto uchádzačov o azyl ako tromf, ktorý majú v rukáve, na to, aby si vyrokovali lepšie podmienky v prístupových rokovaniach do EÚ. A pritom je to veľmi vážna otázka, Súvisia aj s ochranou vonkajších hraníc EÚ. Európska únia nech, nechce proste tvrdým spôsobom ochraňovať, ochraňovať tieto hranice, takže vlastne tieto, tí migranti by nemali kam utiecť. Pani Zuber, minúta. No, výsledky zasadnutia rady. Ak sa k tomu môžeme e, vyjadriť, naozaj tu vidíme, že ako by sa niekto skrýval za masku solidarity. Hovorí sa, že e, musíme brať do úvahy aj to, aké, v akých podmienkach sú tí ľudia, ktorí utekajú a Musíme vedieť e, rozlišovať medzi utečencami a tými ekonomickými migrantmi. Ale nemáme, nemôžeme pristupovať k ním všetkým ako k nejakým delikventom, ako k zločincom. Napríklad to, čo sa deje v Českej republike, ako bolo spomínané. Nakoniec nevieme ani, čo sa deje e, s tou vojenskou misiou. A niekedy e, Priamo utečenci hovoria o tom, že ich plavidlá boli napadnuté nejakými vojenskými zložkami. Takže takéto veci sa dejú priamo v teréne. Pani Eva Žolina, minútu. Vážený pán predseda komisie, vážený pán predseda Európskej rady, 11. a 12. novembra e, vycestujete do Valety na summit príležitosti presťahovalectva, ale nenahavárajme si diskusie, ktoré sa neplánované o hospodárskom rozvoji alebo o organizácii legálnych migračných tokov budú len marginálne a nebudú hodné ani v názvu summit, e, keďže e, nie sme schopní spoločnej dohody. Európska únia a najmä niektoré členské štáty pristupujú k militarizácii svojich hraníc a pristupujú k pochybným dohodám s diktátormi. E, toto nesmie e, mať za následok posilnenie chartumského procesu e, zneužívanie, utrpenie utečencov a taktiež pašeráctvo a taktiež rôzne Um, nebezpečné uh, vojenské operácie proti prevádzačom. Toto musíme podporovať. Uh, musíme vytvoriť legálne formy vstupu pristahovalcom, uh, pretože sú v naliehavej situácii. Musíme predchádzať drámam, musíme zmeniť našu politiku a orientovať sa na solidaritu. Ďakujeme pekne. Teraz pán Mach. Dámy a pánové, když slyším závěry Dámy a páni, keď počúvam závery rady a výroky mnohých poslancov tu prítomných, tak ma napadá, že veľkým problémom Európy je falošný humanizmus. Vy, ktorí ste podporovali rozvrat režimu v Sýrii, v Líbii, išlo vám naozaj o blaho o tých ľudí, alebo len ste chceli zasadiť zlých diktátorov a ukázať svetu, aký ste vy sami humánni. Vy, ktorí ste otvárali, otvorili štátnu náruč migrantom a poskytujete im štedrú podporu Ide vám naozaj o to, aby sa títo ľudia mali lepšie, alebo len chcete ukázať svetu a sami sebe, aký ste humánni. Rada teraz v záveroch hovorí o tom, že chce posilniť ochranu vonkajšej hranice. Ale boli to práve vaši vládni poslanci, ktorí tu pred mesiacom odhlasovali kritiku ochrany vonkajšej hranice a jej sledovania. Zdá sa mi to veľmi lacné z pohľadu Európskeho parlamentu kritizovať ochranu hraníc. Obávam sa, že našim veľkým problémom tu je falošný humanizmus. Ďakujem. Pán Vilinský, minúta. Dámy a páni, aktuálne sťahovanie národov z afrického kontinentu smerom do Európy je jeden z mála príkladov, kde naozaj je um, potrebujeme medzinárodné spoločenstvo, ktoré bude eh, konať spoločne a zabezpečí eh, nastolenie mieru a pokiaľ v tomto regióne a po druhé eh, vytvorí príjímacie centrá pre týchto ľudí, ktorí potrebujú ochranu a pomoc a po tretie, aby vznikli bezpečné zóny v tomto regióne. Toto by bolo úlohou našich štátov, takéhoto spoločenstva. Európska únia robí presný opak. Vyvolávame dojem, že tí, ktorí príjmajú rozhodnutia, Mm, si len špinia vo svojom kuríne a nie sú schopní prijať jasné rozhodnutie. A tí, ktorí spôsobili tento chaos, e, kancelárka Merklová, ktorá e, sa vyjadrila na Margo Afriky a arabských štátov, môžete všetci prísť e, a potom rakúsky kancelár Feynman, ktorý robil podobné kroky. Tí sú tí dvaja hlavní vinníci. Myslím si, že tí, ktorí robia dobrú politiku, musia uznať, že Predovšetkým má a krajina chrániť svojich vlastných občanov, svoje vlastné územie pred takýmito eh, masívnymi presunmi obyvateľstva. Ďalej nesleduje, pán González Pons. Pán predseda, naozaj je žalostné, ako pomaly sa reaguje na takúto krízu, ktorá je nesmierne vážna. Proste sú tu vyjadrenia zo strany komisie rady, ale v podstate sa akoby nič nedialo. Je toto vlastne aj kríza inštitúcií. Členské štáty neaplikujú to, k čomu vlastne bolo rozhodnuté na úrovni komisie. Ne, neriešime problém vojny a namiesto toho, aby sme si ochraňovali vonkajšie hranice, tak budujeme vnútorné múry medzi štátmi a namiesto toho, aby sa riešili tieto problémy, tak e, vlastne len e, schôdzujeme a presúvame proste vinu z jedného pleca na druhé. Navzájom sa obvinujeme. Proste nevedia, nemôžu, nechcú riešiť problém, ktorý e, sa nám objavuje každý deň. Taká je situácia vo vzťahu aj k tomu, aký majú postoj členské štáty. Takže narastá tu taká separácia a dokonca aj narastá pocit e, nenávisti voči cudzincom. Takže toto sa stáva už aj vážnym európskym politickým problémom. Sú tu názory, aby sme nepríjmali viac utečencov, alebo dokonca by sa nezasahovalo tej vojny, ktorá vyvoláva ten prílev migrantov. Nech sa vojnou zaoberajú niekto iný a nech sa niekto postarajú o tých utečencov, pravda. Takže tá vojna, ktorá vyháňa týchto utečencov, je tiež vojnou proti EÚ. Tá vojna proti Sýrii je tiež vojnou proti EÚ. Keď si toto neuvedomíme, tak sa nám nepodarí vyriešiť problém utečencov a ani problém Európy ako takej. Utečenci a Európa musia bojovať spoločne proti tej istej vojne. Ďakujem. Holzer, un minút. Pán Holzer, na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Mňa veľmi teší táto iniciatíva komisie a myslím, že si zaslúži našu podporu. Ja som týto týchto viackrát bol na bankalskej trase eh, na rôznych miestach a keď vidíme ľudí, eh, ktorí sú unavení, vyčerpaní, zúfali. Vidíme tam eh, veľa hektického eh, tempa. Už len v Pasau eh, denodenne prekračuje hranicu 7 tisíc ľudí. Vyzerá to ako exodus. A myslím, že musíme naliehavo upokojiť túto rýchlosť, toto tempo, musíme dosiahnuť upokojenie celej situácie. A tu podľa mňa je podstatná pomoc v krajinách pôvodu a to, čo najštedrejšie a ďalej vytvorenie tzv. hotspotov, aby efektívne fungovali a aby boli dostatočne vybavené. A veľmi naliehavo musíme na balkánskej trase vytvoriť eh, také formy vytvorenia, ktoré budú eh, schopné

Ďalej e, nasleduje e, poslanica Korafa, poslankyňa. Ďakujem pekne. Kladiem si otázku, ako dlho Rada a komisia budú môcť pokračovať diskusia o tom, ako sa chcú postaviť ku kríze, k humanitárnej kríze. Sme tu svedkami záberov, e, ktoré vidíme na našich obrazovkách. Už Taktiež e, v nedelu prebehol summit. Je to urážka milión utečencov, e, ktorí už zomreli. A taktiež je to podľa mňa veľmi smutný deň pre celú európsku civilizáciu. Nemecko sa snaží zmeniť celý juh, e, najmä Grécko, na jeden obrovský koncentračný tábor a chce dosiahnuť uzatvorenie hraníc v EÚ. Je to veľmi nebezpečná hra destabilizácie vzťahov s Tureckom. Myslím, že to destabilizuje celú politiku rozširovania a tiež e, grécke zvrchované právo. Ste slepí, ak si neuvedomujete, e, kam sa celá vec uberá e, a ako sú odhalené veľmi labilné základy Európy, Nejde o to, akú Európu bude, chceme, budeme mať, pretože onedlho už nebude žiadna Európa. Pani Atkinson, eh, pán Pitela a Lavica dosiahli um, ďalšiu eh, najnižšiu úroveň, eh, nazvali nás novým vírusom, taktiež sa tu iné, iní vyjadrili, že je nesprávne chrániť národné záujmy. Ja som tu práve preto, aby som bránila národné záujmy a som za to, aby Británia odišla z tohto spoločenstva, pretože naše národné záujmy tu nie sú e, zohľadnené. E, pán Juncker, váš prístup znie, ak sú nejaké pochybnosti, zorganizujeme summit. E, isté, že je veľmi dobré, že vy ako Luxemburčan hovoríte o pristahovalectve, ale ani jeden pristahovalec neklope dvere na, vám, na dvere vám. E, ja e, viem, že v Kale e, sú tisíce ľudí konečne e, už vieme, že 6 e, tisíc e, konkrétne ekonomických presťahovalcov sa snaží vstúpiť e, do, e, do Británie. Boli problémy s francúzským tlmočením. Rečnička však bude pokračovať. Toto nie sú utečenci v pravom zmysle slova. Sú to ekonomickí presťahovalci. Im nejde o bezpečnosť, ide o ekonomický zisk. Um, tam blokujú tunel v Kale, e, pritom ide po väčšine o mladých e, silných mužov. E, včera som bola na vlaku Eurostar, niekoľko mladých ľudí sedelo na koľajniciach, policia sa prizerala, nezadržala ich, nedeportovala ich a práve preto tento systém jednoducho padá a zlyháva. Nechcem už nejako celú debatu zdržiavať, nebudem toto preto opakovať aj napriek problémom s tlmočením. Predseda, ja som od vás nič iné ani neočakával. Pán Brok, tento dialog prebiehal medzi našou pani kolegyňou a britskými voličmi, teda my sa do toho nebudeme nejako zapájať. Ďalej pani Gardini. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel ako Talianka pripomenúť, že viackrát bolo, bolo spomenuté Taliansko a troška opomenuté. Ja chcem povedať, že e, my máme len drobné problémy, pokiaľ ide o tie obrovské e, problémy, ktoré musíme riešiť. Ja som hlboko presvedčená o tom, čo e, povedal pán predseda Juncker, že naše zdroje nie sú neobmedzené, a z tohto dôvodu aj naša solidarita nesmie byť, e, nemôže byť neobmedzená. Aj keď je to správne, spravodlivé, e, musíme e, riešiť tieto urgentné problémy a musíme realizovať všetko, čo bolo prislúbené. A ten, kto hovorí o tom, že majú byť tie, tie hranice nejakým spôsobom utesnené, No, bez ohľadu na to, kto bude mať pravdu v tomto, nebudeme schopní e, postupovať koordinovania. Európa bude rozdrobená, pretože to je len jeden z krokov, ktoré musíme robiť. To je núdzová situácia, ktorá je bezprostredná, ale je tu geopolitický problém. Keď sa pozrieme, odkiaľ tento problém pochádza, odkiaľ, kde vzniká, musíme e, pracovať na jeho riešení, pretože migranti sa dost, e, musia sa teda dostať do podmienok života, ktoré poznali zo svojich krajín, pôvodu. Musíme sa vyhnúť e, vyľudňovaniu celých regiónov a oblastí, ktoré sú vystavené v riziku dezertifikácie alebo rozšírenia púšte nielen z klimatických dôvodov, ale takisto také dezertifikácie alebo rozšírenia púšte kultúrneho rozsahu a rozmeru. Pier Paolo Pasolini, ktorý v 60. rokoch bol takým prorokom a ktorý hovoril o modrých očiach, e, ktorý hovoril o Alžírčanoch, ktorý vystupovali v Remi alebo inde, e, tak boli tam ďalší, ďalší mnohí, ktorí takýmto spôsobom prichádzali e, v otrhných šatách, ktorí takýmto spôsobom prichádzali, ale on už vtedy e, takým prorockým spôsobom dokázal predpovedať to, čo sa bude diať, ale my musíme naozaj navrhovať riešenia, ktoré budú hlboké a trvácne. Ďakujem pekne. Pán Idermüller, minúta. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o západobalkánsku trasu a tých 17 bodov, myslím, že to je dôležitý výsledok. Poukazuje na to, že spolupráca a solidarita, pokiaľ na nej staviame našu spoluprácu v Európe, tak to môže priniesť výsledky. A vlastne sa týmto aj odsudzuje spôsob politiky vytvárania nových plotov a múrov. Samozrejme, v nedelu sme urobili len prvý krok. A určite je potrebné na to, aby sa podnikali aj opatrenia na ďalšiu ochranu hraníc. Pretože ide o to, aby sme čo najrychlejšie dokážali zaintegrovať tých utečencov, ktorí k nám prichádzajú. Ide o to, aby sme e, netlačili na nich e, a nenútili ich ku kultúrnej asimilácii. Samozrejme, potrebujeme zabezpečiť aj školy a tak ďalej a tak ďalej. A potrebujeme peniaze, mnoho peňazí. Nemusíme zdôrazňovať e, kresťanský charakter Európy, ale ide o vytvorenie kvalitných integračných programov. Keď sa nám toto nepodarí, respektíve kým sa nám to nepodarí, tak nebudeme mať vlastne, e, kým neurobíme nejaký krok týmto smerom, tak celkovo nepokročíme pred vôbec. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pani Gál, dve minúty. Pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, otázka migrácie v tejto krízovej situácii to je určite veľmi aktuálna téma už celé mesiace. Celkový tlak, migračný tlak narastá a s ním aj tie ostatné tlaky, ktoré tu vidíme. Treba hľadať inovatívne riešenie, ktoré budú patrične zodpovedné. Solidaritu určite vieme do, vytvoriť a prejaviť a vieme vytvoriť aj podmienky pre tých utečencov. Ale samozrejme musíme e, preto hovoriť otvorene a priamo. Zasadnutie rady na to poukázalo, že ak z hľadiska krátkodobého a strednodobého si nestanovíme presné ciele, respektíve ak sa nebude vykonávať to, čo je okamžite reálne, ťažko budeme túto situáciu úspešne riešiť pretože mm, ak sa nič nepodnikne, tak čoraz viac štátov bude zaťažených týmto migračným tlakom. Už je čas, aby sa vysvetlilo, alebo vyslovilo to, čo tu vysí vo vzduchu od augusta. Ešte nakoniec pred niekoľkými týždňami ešte Maďarsko e, bolo poznačované za toho čierneho, zlého, keď vyslovilo, že treba rozhodnúť, rozlišiť medzi utečencami, ktorí majú nárok na azyl a medzi ekonomickými migrantmi. A samozrejme treba registrovať všetkých, nemôžeme tých ľudí len posielať od jednej hranice k druhej a on, migrant, si bude vybrať, kde chce nakoniec ukotviť alebo zakotviť v ktorom štáte. Proste musíme si ale aj ochrániť svoje európske hranice. A my si povieme, že kto príde k nám a v akom množstve, v akých počtoch. Však nakoniec o tom hovorí Schengen. Je to jeden z najväčších výdobytkov EÚ predsa. A samozrejme, treba pomôcť aj pri budovaní tečenských táborov. Treba zabezpečiť náležité podmienky pre tých, ktorí k nám prídu. A hm, povedzme tu v našej Európskej únii môžu prečkať, kým sa budú môcť vrátiť. Hm, pán predseda vyzýva rečničku, aby ukončila svoj príspevok. Ďakujem veľmi pekne, pani Gál. Ja si spomínam na túto e, trasu. Využívali ich e, aj vojaci e, koncom 60. rokov, pani Garcia. Rapido, urgente. Ďakujem za slovo. Rýchlo, okamžite. Tieto slova tu odoznívajú v tomto parlamente. Dlho sme takéto nepočuli, ale áno, je to naozaj pokrytiectvo, keď sa tu hovorí o solidarite a niektorí europoslanci tak konajú, pričom ich vlády e, úplne opačne konajú a podnecujú ďalší rozvoj tejto krízy. Napríklad tie kvóty ohľadne utečencov. Vieme, že aj u nás e, v Španielsku vláda pána Rachoja e, rozbehne pilotný projekt, aby prijala, prijalo Španielsko 51 takýchto Eh, utečencov. Znie to ako zlý vtip. Alebo pán Orbán na eh, zasadnutí Európskej eh, ľudovej strany v Madride proste dostal ovácie. A keď vlastne sa oceňoval práve jeho prístup k utečencom. Takže ide tu predsa o životy 100 tisícov utečencov. Ďakujem. Sa 1 minút 30 sekúnd. Pani Šujúca, minúta 30. Ako Chorvátka e, si robím starosti ohľadom tejto situácie a ako je možné e, nejakým spôsobom zmieriť, zosúľadiť všetky tie národné egoistické pohnutky a, a tú solidaritu, ktorú vyzýval dnes ráno pán Tusk. Je dobré, že bola zorganizovaná že bol zorganizovaný summit, kde boli prítomné všetky balkánske štáty. Nie je tu bohužiaľ pán Juncker, ale je škoda, že nemohli tieto krajiny samé zorganizovať takýto summit, pretože tá situácia presahuje kapacity takýchto týchto balkánskych krajín a je dobré, že takýto summit bol zorganizovaný inštitúciami. Namiesto tých e, vnútorných hraníc by sme mali s tým súhlasím chrániť vonkajšiu hranicu. Sýria, tu je problém, ten vojnový konflikt je problém aj pre EU a pokiaľ nevyriešime ten pôvod tejto vojny a konfliktu, tak nebudeme schopní uspokojivo vyriešiť problém migrácie. Takisto podporujem ten um, akčný plán a podporujem aj Turecko, pretože ináč nebudeme schopní túto situáciu zvládať. Môže vzniknúť chaos, blíži sa zima a ak nebudeme schopní implementovať eh, tie rozhodnutia, tak členské štáty nebudú schopné konať sami. Určite bude treba implementovať tieto rozhodnutia, pretože ináč eh, nastane chaos. Ako politici máme povinnosť, a očakávajú to na správom aj občania, aby sme tieto problémy riešili a ja chcem teda, aby všetci vážne uvažovali nad e, touto závažnou hrozbou destabilizácie európskeho projektu. Pán Moráš, minúta. Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, naozaj by sme si mali uvedomiť závažnosť situácie a je dôležité, bez ohľadu na to, aké sú naše politické názory, aby sme sa nevzdali Európskej únie, aby sme sa nevzdali tej, tej, tej šance formulovať dobrú empatickú reakciu. E, preto sa stretneme s pánom Timmermansom niekoľko minút po hlasovaní, pretože musíme niečo spraviť. Musíme robiť, správne, že komisia zvolala takýto summit krajín Západného Balkánu, bolo tam značná miera kritiky na ich hlavu, ale treba ten chaos riešiť a ľudia trpia do zimného obdobia, budeme svetkami viacerých umrtí a parlament bude volať po krokoch. Je treba kroky prijímať a to znamená, že parlament si musí odvieť svoju prácu. Potom, čo tie reči odznejú, bude treba pristúpiť k práci bude treba zabezpečiť finančné nástroje a zabezpečiť, že tie e, vstupné body budú fungovať, tie hotspoty. Je treba sa ubezpečiť, že skutočne budú fungovať a budú fungovať, ak príde k vytvoreniu vhodných azylových podmienok za posledné roky, ak to členské štáty naplnia. Musíme to teraz teda uzavrieť, musíme sa pohnúť a uzavrieť veľkú časť práce v nadchádzajúcich týždňoch. Ďakujem pekne. Pán Kefalužanis, minúta 30. Pán predseda, na Európskom samite, čo bol teda veľkou, veľkým stretnutím, veľkou schôzou, tak e, bolo prijatých veľa dôležitých rozhodnutí. Týka sa to prijatia veľkého počtu ľudí, ktorí prichádzajú trasou Západného Balkánu a ktorí smerujú ďalej do Nemecka, do Rakúska. A Grécko v rámci tohto tu akceptovalo viacero e, vecí, napríklad prijatie dodatočného počtu 50 tisíc utečencov, súhlasili takisto so zriadením tých hotspotov alebo vstupných bodov, pokiaľ ide o registráciu a spracovanie žiadosti alebo teda tých prichádzajúcich utečencov. V budúcnosti e, budú ľudia, ktorí budú dostávať prostriedky na ich živobytie, Samozrejme, z tohto celkového riešenia nejakým spôsobom vypadlo Turecko. Potrebujeme mať e, formulovaný spoločný akčný program s Tureckom. A nie je možné, aby to bolo len niečo za niečo. E, mali sme dohodu s krajinami Balkánu a je dôležité, aby pán predseda Rady Tusk e, oznámil, že príde k ďalšiemu posilňovaniu snah. Čo sme ďalej nevideli v rámci týchto záverov je prítomnosť nejakých iných krajín okrem Libanonu a Jordánska e, v tejto oblasti. Nikto iný nespravil viac. Tie bláté krajiny z tohto priestoru sa neangažovali. Saudská Arábia napríklad by dokázala spraviť oveľa viac. A my si musíme položiť otázku, či všetci skutočne robia to, čo dokážu a ak nie, tak potom na nich musíme tlačiť. E, pani Perez. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán predseda rady, vážený e, pán komisár. Európa v tejto tzv. kríze zdá sa, že podlieha, nie je schopná riadiť e, vývoj na svojich hraniciach. Koho zaujíma situácia v Sýrii? Kto e, hovorí, že k nám dnes prichádzajú títo utečenci práve preto, že v Sýrii e, pokračuje vláda islamského štátu. E, kto e, tvrdí, že Asad nie je súčasťou riešenia? Kto ďalej hovorí, že to má veľmi výrazný vplyv taktiež na vzťahy s Ruskom? Povedzme komisii, že musí konať, inak totiž Eh, sme tu navzájom od seba závislí, nie sme k sebe solidárni. Naša hospodárska menová únia nemá dostatočné piliere eh, v hospodárstve, taktiež máme Schengen bez eh, azylovej politiky, taktiež bez ochrany žiadateľov o azyl, bez politiky presiavolestva, bez externej ochrany hraníc. Ja sa chcem opýtať predsedu komisie, kedy sa chce konečne ujať práce a kedy prestane hádzať zodpovednosť na radu. My e, musíme mať jasné európske vodcovstvo v tomto dianí. Ďakujem pekne. Ďalej pani Delange. E, Ďakujem za slovo. Vidím, že rozpráva vlastne nám ukazuje zrkadlo, aký je Európsky parlament. Zdá sa, ako by sme strácali zo zretela skutočné európske hodnoty. Preto sú to ľudia, ktorí nás potrebujú, potrebujú našu ochranu, hľadajú u nás solidaritu a musíme my zas prejaviť solidaritu aj voči krajinám, ktoré nesú hlavnú ťarchu tohoto problému. Takže potom, keď bude vhodný čas, eh, budeme organizovať usporiadený návrat týchto ľudí a samozrejme aj to si vyžiada svoje prostriedky ale samozrejme, že všetko niečo stojí a hovorí sa o tom a jednoznačne ten humanitárny aspekt nemôžeme opomíjať. Ten je potrebný, ale zároveň musíme chrániť aj svoje vonkajšie hranice. Takže potrebujeme pohraničiarov aj na vonkajšej európskej hranici. Aj v tomto treba spolupracovať. Takže toto by sme nemuseli dávať do súvislosti s priamým prístupovým rokovaniami Turecka. Ale mali by sme postupovať čestne a úprimne. Ďakujem. Pani Dali na minútu. Grazie, chair, sur Ďakujem za slovo. Balkánsky summit jasne poukázal na napätie, ktoré existuje v rámci EÚ v súčasnosti a vlastne ideálne Európska únia by práve že mala byť jednotná a hovoriť jedným hlasom. Summit vo Valete, ktorý má byť o niekoľko týždňov, poskytnuje vlastne príležitosť Európskej únii, aby mohla začať rokovať aj s Africkou úniou. A vieme, že migračné toky sú výsledkom vojnového konfliktu, ale my Určite e, musíme zohľadniť, že aj v niektorých e, krajinách arabských e, a severoafrických je problém aj s ľudskými právami a preto musíme hovoriť aj s vedúcimi predstaviteľmi tých krajín a v súčasnosti musíme naozaj v Európe hovoriť jedným hlasom a chceme úspešne zvládať túto situáciu. Ďakujem. Ďakujem. Pán Nanchel, minúta. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o závery rady, predovšetkým, teda aj vo svetle toho samitu, ktorý sa konal teraz e, cez víkend, a v súvislosti s otázkou utečencov chcem povedať dve veci. Je tu zodpovednosť všetkých štátov EÚ. Každý máme svoju povinnosť prijímať nejakých utečencov a zapojiť sa aj finančne do pomoci tým krajinám, e, odkiaľ tí utečenci prichádzajú. Čiže musíme okrem toho pomáhať aj štátom, ktoré sú v prvej línii, ktoré e, dostávajú sa do kontaktu priameho s tou najväčšou vlnou Samozrejme, nemôžeme si myliť ale utečencov s ekonomickými migrantmi. Preto je potrebné zabezpečiť to, tak povediac, selekcie, selekciu v tých príslušných e, záchytných táboroch. Takže treba zabezpečiť takéto tábory v krajinách, či už sú alebo nie sú členmi EÚ. A musíme taktiež veľmi jasne povedať všetkým štátom EÚ, že je pre nás veľmi dôležité, je to vec zásadného významu, aby sme zaistili prevenciu. Aj v subsárskej Afrike dokonca. Takže sú tu otázky, ktoré si vyžadujú urgentnú odpoveď a tam môžeme pôsobiť taktiež. Ďalej má slovo pani Mici. Minúta. Mikrofón poprosíme, hovorí pán predsedajúci. Pán predseda. Migrácia je vážnym symptómom a samozrejme musíme preto riešiť eh, otázku priamo pri jej zrode. Vieme, že je tam porušovanie, alebo dochádza tam k porušovaniu ľudských práv, sú tam teroristické útoky. Čiže členské štáty EÚ, OSN aj ďalšie inštitúcie budú mať e, priestor na vypracovanie spoločného prístupu e, pri riešení tejto migračnej krízy už čoskoro v Lavalete. Chcem vyzvať členské štáty, aby využili aj Euroafrický summit v našej krajine na Malte, k tomu, aby sa našli aj riešenia na tieto ľudské, politické, sociálne výzvy. Vieme, že títo ľudia predsa utekajú ze svojich krajín, všetkým kvôli vojne a ťažko nájsť proste jedno riešenie, ktoré by sa dalo uplatiť na úplne všetky tieto subregióny, ale treba hľadať určite spoločný prístup a jasnú stratégiu. Ďakujem. V mene britských lebristov chcem povedať, teda pani Wilmot, e, že je potrebné e, hľadať spoločné riešenia. Počuli sme aj cynické hlasy, ktoré tu odozneli. A ide tú tragickú situáciu, ktorú niekto zneužíva na svoje politické hry. Táto kríza je pokračujúcim zlým snom. A vieme, že migranti prichádzajú vo veľké nádeji a hľadajú útočište. Toto nie je ale politická hra. Predsa. Je to vážna situácia. A spomínali sa tu aj otázky toho, že tu odoznievajú určité vyhlásenia v súvislosti s britským referentom. A Dôležité je, aby sme hľadali budúcnosť takú, kde aj Británia ostane v Európskej únie. To je na adresu pána Camerona. Ďakujem. Pani Piri, minúta. A, pardon. Dovolte využiť túto príležitosť a poďakovať Európskej komisii za jej záväzok, že nájde praktické konkrétne riešenie situácie, ktorej čelíme. Takže naozaj treba hľadať cestu spoločne s Tureckom, pretože sa navzájom potrebujú EÚ aj Turecko. Predsa ide o obrovské množstvo ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a treba im zabezpečiť ochranu a prístrešie. Takže jednak ide o e, možnosť umiestniť týchto ľudí, ktorí sem už prišli a potom treba zabezpečiť ďalší krok, aby sa ekonomickí migranti vrátili preč, odkiaľ prišli. Oddialovanie alebo respektíve oddalovanie riešenia spolupráce s Tureckom je v podstate e, e, len čosi akoby Európska únia snažila nájsť nejaké východisko z toho, aby nemusela kritizovať niektoré porušovania ľudských práv, ktoré, e, tam, do, e, ktoré tam sú v, týchto, v tejto krajine, hlavne voči kurdskej menšine. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem. Slovo má pani Toja. Minúta. Ďakujem za slovo. Keď nadviažem na to, čo povedal pán predseda Juker. hovoril o problémoch jedných a druhých. Nuž toto je pravidlo, ktoré sa uplatňuje aj pri inštitúciách. Keď vieme, ako sa potom zachováva diktát solidarity niekedy, pravda. Samotné jednotlivé krajiny nakoniec ale dlho mm, boli nechané sami na seba. Slovinsko, Grécko a tak ďalej. A teraz vidíme, ako to vyzerá. Sú tu veľké masy ľudí, ktoré prichádzajú balkánskou trasou. Pán predseda Juncker, potrebujeme e, niekoho, kto to bude viesť tu v Európe. Čiže Európska komisia by mala prísť s nejakými praktickými riešeniami aby tu bola určitá jasná vízia k riešeniu tejto situácii. Ako povedal aj pán Pitela, potrebujeme aj iným okom hľadiť na Afriku a musíme sa podeliť o zodpovednosť, aby sme neboli svetkami ďalšej ďalšej destabilizácie. Ďakujem. 150 tisúča ľudí. Ja som z Chorvátska, my sme zaznamenali 250 tisíc pristahovalcov, ktorí prišli cez našu hranicu, poskytli e, sme im zdravotnú starostlivosť, e, Také ubytovanie bez toho, aby sme militarizovali naše hranice, vyhlásenia o zámernom e, vháňaní ľudí do rieky vôbec nie sú v súlade s pravdou. Um, dohoda, ktorá bola prijatá v nedelu, podľa mňa je dobrá, ale neviem, ako bude fungovať, ak ďalšie 10 tisíce ľudí prichádzajú denodene do Chorvátska. My sa už ocitáme na hraniciach našich možností Nemôžeme to teda nejako obmedziť len na Balkán a nemôžeme to držať len na kontrole našich interných hraníc. Musíme sa snažiť spolupracovať. Európa musí dosiahnuť dlhodobé riešenie. Inak totiž nemôžeme očakávať, že tie najvystavenejšie krajiny budú ohrozovať svoju vlastnú bezpečnosť um, na okor pomoci prisťahovalcom. Ďalej je pán Kirkos na minútu. Ďakujem. Včera sme dostali 17-bodové e, závery zo samitu. To je podľa mňa dobrým začiatkom, ak sa budú správne dodržiavať v praxi. Isté, že riešenia z hľadiska prejavu solidarity, aby sa e, zastavilo toto šírenie xenofóbie, e, treba oceniť, ale musíme sa snažiť o dlhodobý prístup. Inak totiž tieto Pritaky budú nedelej pokračovať a z hotspotov sa stanú e, väzenia. Môžeme rokovať so Tureckom, môžeme sa snažiť vytvoriť legálne formy vstupu, ale faktom je, že kým nevyriešime tie základné problémy, tak nedosiahneme dlhodobejší pokrok na malom ostrove, e, akým je Pilos, s veľmi nízkym počtom obyvateľstva sme svedkami toho, že títo ľudia sú výrazne preťažení a napriek tomu sa snažia, snažia sa denne prejavovať solidaritu týmto ľuďom, ktorí sú v núdzi. E, ďakujem pekne. Teraz sa dostávame k spontánnej časti rozpravy. Máme možnosť dať slovo s jedným rečníkom. Dostali sme e, vysoký počet žiadostí, nemôžeme všetkým vyhovieť. Najskôr pani Hozenberg. Ďakujem, pán predseda. Na minisamite v nedeľu bolo prijaté rozhodnutie a síce do konca roka 30 tisíc ľudí bude prijatých v Grécku. To je len do konca roka už máme nezamestnanosť mimoriadne vysokú, máme problémy poskytovať eh, základné uspokojenie potreby nášmu obyvateľstvu v Grécku. Toto rozhodnutie v podstate je v rozpore s programom relokácie, ktorý bol schválený iba v októbri. Je potrebný seriózny prístup k tomuto problému a to znamená zodpovedné rokovania s tranzitnými krajinami, vrátane Turecka, a tiež e, musíme dosiahnuť e, dostatočný dohľad nad e, sieťami pašerákov, ktorí privádzajú týchto ľudí do Európy. Ak to neurobíme, bude to len ďalšia časovaná bomba, ktorá bude hrozovať základy Európy. Ďakujeme. Pani Gomez. Predovšetkým zastavte nezmysly o puči v Portugalsku. Ja som sa všimla, že pán Weber sa vyjadril, že je znepokojený vyhľadkami na plne demokraticky vyváženú eh, levicovú koalíciu v Portugalsku eh, po voľbách. Zjavne ho neznepokojuje, že je tu extrémne eh, pravicová vláda v Polsku, ktorá sa ujíma moci. Na rozdiel od Polska my sme prie, ochotní prijať učičencov a toto zdôrazňujú všetky naše orgány a Naša krajina sa zapája do tohto procesu, ale faktom je, že tento proces relokácie nefunguje na európskej úrovni. Títo ľudia jednoducho nemajú e, možnosť byť takto presídlení. Dúfam, že na samite vo Valete bude priestor diskutovať e, o tom, o čom hovoríme my tu v parlamente, že ak neotvoríme legálne formy vstupu do EÚ, tak títo ľudia budú naďalej zdrojov živobytia pre zločincov, ktorí sa budú obohatovať na ich utrpení, a kým nebudeme efektívne bojovať proti teroristom v Líbii, e, a v Sýrii, proti islamskému štátu, tak nedokážeme vyriešiť skutočné dôvody, prečo títo ľudia odchádzajú a prichádzajú k nám. Toto nie je utečenská kríza, je to skutočná európska kríza, pretože nesplňame našu základnú povinnosť a síce chrániť. Rečnička bola prerušená, ďalej nasleduje pán Rados. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Pozdravľam dogovor, koji... Ďakujem za slovo. Ja chcem oceniť dohodu prijatú v nedeľu. Umožní um, týmto utečencom, aby trpeli trochu menej a tiež e, sa tým pomôže krajinám, ktoré sú na balkánskej trase. Chorvátsko sa dostalo e, na hranicu, keď prijalo 200 tisíc e, ľudí v posledných dňoch Utečenci, ktorí prichádzajú do EÚ, potrebujú pomoc, ale to si bude vyžadovať v takýchto veľkých počtoch aj aktívne využitie moci. Podľa mňa dobré riešenie by spočívalo v dohode s Tureckom a dlhodobé riešenie by malo zahrňať aj riešenie samotnej krízy na Blízkom východe a v Severnej Afrike. Žiaľ, Európska únia to nemá ani v pláne. Pán Hači Georgiu je ďalší. Ďakujem pekne. Máme za sebou trojhodinovú rozpravu zhruba. Musím povedať, že ak by som bol utečenec, neprisťahovalec, a ak by som to počúval, zrejme by som e, skočil do Egejského mora a zabil by som sa radšej, keď tu počúvam, ako namiesto toho, aby sme chránili práva utečencov, Zaznievajú tu úplne iné vyjadrenia. Predseda komisie Juncker neposkytol žiadne konkrétne riešenia ani krátkodobého charakteru. Vypočuli sme si tu o spolupráci s našimi susedmi, s Tureckom, ale tvrdiť, že Turecko je bezpečnou krajinou po bombových útokoch, ktorým nedávno došlo, a taktiež po mnohých zranených a, a zavraždených, po bombardovaní a taktiež po umrťach ľudí v Ankara a na iných miestach e, a tvrdiť, e, že môžeme bezpečnosť Ruskom rokovať, podľa mňa je um, úplne cestné. Pán Maragal. Las intervenciones de los presidentes Tusk y... Vysvetlen, vyjadrenia pána e, predseda, predsedu Junckera aj Tuska poukazujú na situáciu, ktorú tu vidíme. Hovorí sa tu aj o škandalizácii eh, niektorých eh, krokov, ale škandál nie je samotnom, na samotnom Balkáne, ale v západnej Európe. Tam vlastne zlyháva to, že nie je to Európa 28, teda nie je to 28, ale len 15 európska. A Vlastne tí utečenci nám e, vysielajú také posolstvo. Je Európa príliš veľká alebo príliš malá? Áno, treba riešiť otázku vonkajších hraníc, ale vieme, ktoré e, krajiny sú predovšetkým e, cieľom záujmu týchto utečencov. A to treba jednoznačne riešiť taktiež. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej pán Obermajer. Bez mikrofónu. Prijímacie centra, hotspoty, spoločné hraničné kontroly, toto sú všetko len prázdne vyjadrenia. Faktom je, že Únia zlyhala a zaspala dobu. Ochrana externých hraníc a Schengenov úplne padol, taktiež miera dôver našich občanov je katastrofálna. Ukazuje sa, že sa tu ničí suverenita, e, keď vidíme, že neustále prichádzajú milióny utečencov do Európy a tých nejako neregistrujeme, nejako to nekontrolujeme. To invázia, je to zabranie nášho územia na 70-80% toto mladí ľudia, ktorí hľadajú možnosť lepšieho života v Nemecku, Rakúsku, vo Švedsku a tak ďalej. Nie je divu, pretože vedia, že e, priemerný e, príjem akademicky pôsobiaceho pracovníka e, v Sýrie je na smiešnej úrovni. Musíme sa snažiť o to, aby vyjadrenia sa stali konečne činmi a nielen prázdnymi slovami. Pán Kukan. Thank you. Ďakujem pekne. Od začiatku predstavovaleckej krízy som vyzýval európskych lídrov, aby zahrnuli krajiny Západného Balkánu do svojho riešenia. Tieto krajiny sú priamo ovplyvnené tokom pristahovalcov a tečencov, ktorí prechádzajú e, touto balkánskou trasou. Na to, aby sa táto kríza vyriešila, musíme hľadať formy užšej spolupráce s týmito krajinami tiež e, musíme byť opatrní, aby sme zabránili vytvoreniu ďalších kríz v tomto regióne. Finančná podpora doposiaľ bola obmedzená a naša reakcia prišla tiež relatívne neskoro. Som rád, že hneď sa zaoberal týmito témami. Chcem oceniť základný plán a konkrétne kroky na miesto vytvárania múrov a plotov. Musíme sa snažiť spolupracovať v riadení našich hraníc, v boji proti prevádzačom a pašerákom, v vzdielaní informácií a dát a taktiež v poskytovaní humanitárnej pomoci. Myslím, že manažovanie, riadenie tejto krízy spoločne je tiež príležitosťou lepšie pripraviť tejto krajiny pre e, možné budúce členstvo v EÚ. Ďakujem. Frau Benová. Pani Beňová.

Meine Damen und Herren, ich... Dámy a páni, bol by som vám vďačný, keby ste sa posadili. Dámy a páni, tí kolegovia, ktorí sa venujú nejakým súkromným rozhovorom, by sa tiež mohli posadiť, to by naozaj bolo zdvorilo a pomohlo by to. Ja pri najlepšej vôli si neviem predstaviť, že posledných 10 rečníkov nejakým spôsobom dokázalo zachytiť pozornosť tých ľudí, ktorí sú to. Parlamentná rozpráva spočíva v tom, že kolegyne kolegovia môžu predniesť svoje vystúpenia a že im načúvajú ostatní kolegyne, ostatné kolegyne kolegovia. To určite v prípade posledných desiatich vystupujúcich nebolo tak, čo je podľa mňa nefér. Teraz dám slovo pánovi komisárovi Avramopulosovi. Thank you, Mr. President. Ďakujem za slovo, pán predseda. Parlament, eh, today Ďakujem pekne, pán predseda. Stené poslankyne, poslanci, dnes pán Juncker ja vyslal jasné posolstvo, pokiaľ ide o aktivity komisie a podporu komisie k riešeniu utečeneckej migrantskej kríze. My sme angažovaní, dnes som si všimol silnú podporu z vašej strany, takmer zo strany všetkých, pokiaľ ide o kroky komisie, naozaj potrebujeme takúto podporu zo strany Európskeho parlamentu a to, čo sa nám doposiaľ podarilo dosiahnuť, to je len vďaka podpore, ktorú sme od vás dostali. Takisto od ostatných členských štátov, či už vnútri alebo mimo Európskej únie, potrebujeme takúto podporu a musíme zároveň aj, aj pomáhať. Nedelnejší minisamit, tak ako sme nazvali toto stretnutie, bol pozitívny nakoľko štáty, ktoré sa nachádzajú popri tej balkánskej ceste alebo trase, tie sa zhromaždili za jedným stolom a teraz boli schopné otvoriť dialog. Ale viacerí nech dali priestor tomu národne podfarbenému rozprávaniu, tak povediac. Stále som nutený si myslieť, že nie je tu taká spolupráca skutočne európska. Viac spolupráce, viac solidarity, viac zodpovednosti, to je potrebné. A teraz potrebujeme kroky, nielen záväzky. Teraz dochádza fáza implementácie, ktorá je kľúčová. A to je aj posolstvo, ktoré som vyrozumel od vás počas rozpravy. Implementovať a urobiť dokonca viac, pokiaľ ide o riadenie hraníc, pokiaľ ide o ochranu žiadateľov o azyl organizovaným spôsobom a takisto pokiaľ ide o spoluprácu v rámci krajín mimo EÚ. Úloha komisie sa zmenila počas tejto krízy. Neustále monitorovanie, dialog a podpora to sú veci, ktoré sú potrebné. A takisto iniciatívy, ktoré budú strategickejšie zamerané a budú inovatívnejšie, iniciatívnejšie. Preto aj program komisie bude musieť poskytnúť odpovede, pokiaľ ide o hranice, Dublin, presídlenie, legálna migrácia, prerozdelenie, utečencov. To všetko je už na stole, to všetko sú kľúčové oblasti, pretože si nemôžeme dovoliť zlyhať. Nezabúdajme na to, že utečenecká kríza je používaná viacerými spôsobmi pri formovaní verejnej mienky v jednotlivých členských štátoch. Jediným riešením je vysvetľovať občanom a ľuďom potrebu spoločného postupu na jednotlivých úrovniach, a takisto preukázať tú podpornú funkciu, ktorú plní komisia voči členským štátom a voči tým postihnutým, dotknutým susedným krajinám. Som pripravený spolupracovať s vami aj s tými zainteresovanými krajinami, s priamým alebo nepriamým zapojením afrických a azijských krajín, vrátane politiky návratov. E, mal som na zajtra naplánované naplánoval vycestovanie do Pakistanu, ale z dôvodu toho hrozného zemetrasenia som to musel odložiť, ale vycestujem každopádne a budem hovoriť s palestinskými úradmi ohľadom politiky readmisie a o ich záväzkoch, ktoré sú ochotné prijať na tomto poli. Ctené poslankyne, poslanci, táto utečenská kríza je katalizátorom pre zvýšenie Európy, zvýšenú prítomnosť Európy. Je to test dôveryhodnosti, kredibility našich princípov a takisto dôveryhodnosti našich inštitúcií. A to práve komisia robí tým, že migráciu dala ako hlavnú prioritu už od samého počiatku. Tým, že prijala nevyhnutné, akým bol samý dohľadom západného Balkánu, trasy západného Balkánu minulú nedelu. Tým, že sme sa snažili dať správnu hodnotu a naplniť obsahom tie zásady, solidarity a zodpovednosti a tým, že sme posilnili jednotu únie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz eh, dostane slovo predseda rady, Donald Tusk. You, Ďakujem za slovo, pán predseda. Samozrejme, zdieľam obavy tohto parlamentu z hľadiska realizácie rozhodnutí, ktoré boli prijaté. Proste nerieši sa to tak rýchlo, ako by bolo potrebné. Takže toto je ten čas, kedy príslušné postupy v jednotlivých členských štátoch, tie bežné postupy by mali byť nahranené núdzovými. Žiaľ, táto téma nie je dostatočne dominantná vo všetkých členských štátoch. Som však presvedčený o tom, že to nastane. Rád by som vás uistil, že luxemburské predsedníctvo je pripravené podporiť úsilie komisie pri zaisťovaní ľudských aj finančných zdrojov a prostriedkov na to, aby sa úspešne táto kríza mohla riešiť. Okrem toho sú tu ešte aj príspevky eh, z Svetového potravinového fondu, UNHCR a potrebujeme ešte viac, samozrejme. Takže teraz e, ide o to, ako vlády budú vynakladať prostriedky. Isté, je to náročná situácia a nezabúdajme, že pokiaľ ide o relokáciu, dnes je 8 krát viac miest pripravených na relokáciu a prijatie utečencov, než je počet utečencov pripravených tieto zariadenia využívať. A čo je a najdôležitejšie, pracujeme aj na spoločnom názore, pokiaľ ide o metódu a účel ochrany vonkajších hraníc. Od začiatku tejto krízy sme zdôrazňovali, že našim jasným cieľom by mal byť v značnej miere obmedziť prílev migrantov. A názor, že je to nemožné a že Európa by mali, mala prijať temer všetkých, to sem, ktorých sem chcú prísť, tak, takýto názor tu taktiež odoznel. A boli vyjadrenia aj v tom zmysle, aby sme, teda, ako sa zaobchádza s utečencami v niektorých členských štátoch zo strany polície. Poukazovalo sa na porušovanie ľudských práv. A chcem veľmi jasne zdôrazniť, že ľudské práva sú ohrozenie najmä vtedy, keď sa neuplatňuje presadzovanie zákona. Tí ľudia, ktorí utekajú z krajín, z krajín kde nefunguje policia ani štátna správa, tak vieme, v akej sú situácii. Takže treba chrániť právny poriadok a uplatňovanie príslušných pravidiel. Takže toto je vec, ktorá sa týka všetkých týchto tém v danom kontexte a to sa týka celej migračnej krízy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Tusk. Dámy a páni, tým pádom je rozpráva ukončená. comes to the vote. Takže pristúpeme k hlasovaniu. Začíname. A pán Dartmouth, máte faktickú poznámku? Nech sa... Áno, mám faktickú, nech sa páči. Pani predsedajúca, je to v poriadku zablahoželať pánovi Donaldovi Tuskovi k jeho rozhodnutiu, e, že e, vlastne sa vzdal svojho postu v Polsku aby sa tu ujal tohoto postu. E, rečníkov mikrofón je prerušený. Pán Dartmouth hovorí, pani predsedajúca, toto nie je faktická poznámka, čo ste povedali. Takže pristupujeme k správe pána Sikierského. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie.